Ähm, Vážení prítomní, ak dovolíte, tak začneme s našou poobedňajšou časťou. Zatiaľ tu nie je žiaden podpredseda prítomný, tak eh, bude to viesť eh, Robert Sturdy potom. Takže eh, vítajte Budeme hovoriť o prvom bode, nová obchodná politika Európy v rámci stratégie Európy 2020. Obchodná politika je centrálnym nástrojom na zaručenie udržateľného rozvoja. Je Európa pripravená prispieť a taktiež ťažiť z celosvetového globalizovaného obchodu? To je len jedna z otázok, o ktorej budeme dnes hovoriť. Máme tu veľa vážených hostí, ktorí zastupujú tak odbory ako e, priemysel. Najskôr vítam pána Andrea Benasi, generálneho tajomníka Európskej asociácie remeselníkov a malých a stredných podnikov, ale aj pána Johna Monksa, generálneho tajomníka Európskej konfederácie odborových zväzov a taktiež pána René van Slotena, výkonného riaditeľa pre priemyselnú politiku, predsedu pracovnej skupiny pre prístup na trh a Pán Matthew Baldwin zastupuje e, komisiu a generálne riaditeľstvo pre obchod. Takže prejdeme hneď e, k jednotlivým rečníkom. Pán Andrea Benasi ako prvý. E, poprosím ich, aby rešpektovali vyhradený rečnícky čas, viac menej 10 minút a bude možné ešte odpovedať na prípadné otázky poslancov v závere. Možno, že by ste sa mohli zamerať na moju otázku. Máme stratégiu pre e, e, globálnu e, stratégiu. To bolo v roku 2006. Možno, že by ste sa mohli zamerať na to, čo sa udialo v, v posledných štyroch rokoch, ako sa darilo Európe v dosahovaní oznámených cieľov v rámci Global Europe Strategy. Bol by som vám za to, povďačný, takže nech sa páči pán Andrea Benasi na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vám poďakovať v prvom rade za pozvanie a pokúsim sa odpovedať na vašu otázku ehm, ja stručne zanalizujem to, čo sa udialo a e, možno to, čo by sa mohla, mohlo udiať v rámci politik pre malé a stredné podniky a potom niekoľko špecifických bodov. A potom e, ešte zareagujem na vašu otázku, ako sú na tom európske inštitúcie a možno, že v závere potom aj ja položím otázku, ale niečo k analýze. Podľa malých eh, a stredných podnikov vplyv medzinárodného obchodu eh, je skôr výzvou ako príležitosťou. Či je možné zapojiť sa do obchodovania, alebo či je možné ťažiť alebo zabezpečiť férové, eh, férovú súťaž to bola otázka minulých rokov. Medzinárodná konkurencie, e, kon, eh, hospodárska súťaž sa nezačína za hranicami, ale aj eh, vo vašej krajine. Takže netýka sa to iba medzinárodnej konkurencie schopnosti, ale eh, výkonnosti všetkých e, podnikov, hlavne malých a stredných podnikov. Preto je jasná potreba pomôcť malým a stredným podnikom, čo týka prístupu k zahraničným trhom a zabezpečiť aj férovú konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni. A obchodná politika by sa mala skôr zamerať na hospodárskú časť a nie na politickú. Dohody o zahraničnom obchode by E, mali byť zamerané na oblasti, kde, e, ktoré sú zaujímavé pre e, európske podniky, kde sú možnosti investovania a kde nie sú prekážky. Špecifické body teraz. Potrebujeme zabezpečiť rovnaké podmienky na medzinárodnej scéne aby priemyselné tovary a služby mohli dobre fungovať, tak treba zabezpečiť transparentnosť Takže vyjednávacia pozícia EÚ vo vzťahu s partnermi musí byť ofenzívna, aby boli porovnateľné podmienky prístupu na trh ale sú citlivé odvetvia v Európe, ktoré sú ohrozené aj po e, reštrukturalizácii, hlavne kvôli externým dôvodom. Sú tu rôzne štandardy, nerešpektovanie e, práv duševného vlastníctva, dotácie a tak ďalej. Treba e, príjmať preto dočasné ochranné opatrenia. Druhý bod. E, existujúce obranné obchodné nástroje tie musia byť lepšie prispôsobené malým a stredným podnikom. Európska komisia urobila veľa, to musíme uznať v posledných rokoch, ale napriek tomu e, ostáva veľa práce, napríklad sťažnosti proti dumpingu. E, tie postupy sú e, veľmi zložité z administratívneho hľadiska, takže treba to všetko zredukovať, aby to predstavovalo iba mm, pár strán ak e, by malý a stredný podnik dostal takýto, takúto dokumentáciu, tak komisia musí byť pripravená pomôcť, pretože nie všetky podniky si môžu dovoliť právnikov. Takže naozaj treba pristúpiť k adaptácii E, potom tretí bod, e, účinná doprava. E, to zatiaľ nie je vždy tak. Taktiež príklad prístupu k databáze o prístupu, prístupe na trh. Je to moc zložité pre malé a stredné podniky. Oni potrebujú rýchle správy o prípadných obchodných prekážkach. Takže to, tento, táto registrácia musí byť oveľa jednoduchšia. Niektoré daňové správy v členských krajinách sú e, taktiež pozadu, čo sa týka boja proti falšovaniu. Chýba politická vôľa na, na vyrovnanie sa s týmto problémom. V niektorých krajinách sme videli, že PPP sú e, sú cestou, cestou vpred, ale stála európska reprezentácia by mohla byť použitá na e, monitorovanie e, trendov v oblasti e, falšovania a to už funguje v USA. A ďalší dôležitý bod pre nás namiesto toho, aby sme sa skontaktovali s malými a strednými podnikmi alebo snažili skontaktovať, komisia by sa mala snažiť skontaktovať s e, existujúcimi miestnymi sieťami, napríklad e, regionálne združenia, e, hospodárske komory a tak ďalej to treba lepšie využiť, pretože by to naozaj e, mohlo byť užitočné pre komisiu, ale takéto siete musia byť e, rozvíjane a aktualizované. Oveľa viac informácií by sa dalo získať e, cez takéto siete, ktoré už existujú v Európskej únii. A na to, aby sme mali e, e, lepšiu implementáciu bilaterálnych a viacstranných záväzkov, tak by e, mal byť lepší monitoring aj inštitucionalizovaný dialog. Žiaľ, nie všetky nástroje sa používajú a vyvíjajú podľa nás toto je dôvod, to je preto, že nie je zabezpečená transparentnosť takýchto e, nástrojov. My však e, vítame kroky EÚ v oblasti investičnej politiky. Treba prehlbiť harmonizáciu štandardov v oblasti investícií. Ja mám teraz e, E, taký súhrn toho, čo som povedal. EU by mali dosiahnuť pokrok v bilaterálnych a viacstranných obchodných e, rokovaniach, aby boli odstránené všetky e, prekážky, odstrániť neferovú konkurenciu, prispôsobiť hlavne existujúce ochranné nástroje, taktiež zabezpečiť lepšie informácie, E, kvalitnejšie informácie pre e, podniky, ktoré chcú pôsobiť na medzinárodnom trhu. Potom prístup e, na trh. Tu treba zabezpečiť lepší prístup, hlavne čo sa týka susedných krajín je potrebné prijať aj dočasné ochranné opatrenia v prípade potreby, lepšie prepravné prostriedky pre malé a stredné podniky, zvýšiť boj proti falšovaniu aj na úrovni daňových správ a taktiež zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi e, komisiou, inštitúciami EÚ a miestnymi regionálnymi sieťami a taktiež ďalej harmonizovať štandardy pre investície. A teraz položím na záver otázku, a dúfam, že to rozprúdi e, diskusiu. Ja sa pýtam, ako Európska komisia, Európsky parlament a rada spolupracovať pri určení toho, aká krajina a oblasť e, v EÚ bude e, vyrokovávať dohody o voľnom obchode. A ďalšia otázka, čo sa stane, keď vychádzajú protichodné informácie od rady parlamentu a komisie súbežne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste sa držali svojho rečníckého času. A ďalším rečníkom je pán John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov. Pán Monks. This, take part in this hearing uh, today. Thanks for that. Ďakujem veľmi pekne za to, že môžem tu dnes byť. Ja e, z mojej pozície tajomníka Európskej konfederácie odborových zväzov môžem potvrdiť alebo súhlasiť s tým, že Európa potrebuje e, efektívnu obchodnú politiku. Obchod je naozaj veľmi dôležitý. Sme presvedčení, že vonkajšie vzťahy a obchodná politika EÚ by mali prispievať ku všeobecným ekonomickým cieľom EÚ, čo sa týka konkurencie, schopnosti a tej našej potreby e, existovať, žiť vo svete, ale aj tých e, nemali by sme zabúdať aj na e, ďalšie aspekty v jednotlivých obchodných rokovaniach celý čas sa snažíme eh, využívať eh, vonkajšie vzťahy a obchodnú politiku eh, ako nástroj na presadzovanie napríklad udržateľného rozvoja, sociálnych partnerstiev, slušnej práce, presadzovania základných práv, a tak ďalej. A z času na čas samozrejme o tom musíme aj hovoriť. Určite samozrejme veľakrát súťažíme s tými, ktorí takéto sociálne modely nemajú a ktorí nerešpektujú takéto medzinárodné e, e, normy pre e, ľudské práva, nezaujíma ich slušná práca pre ľudí. a mnohokrát zdá sa, že teda mali by sme sa, alebo snažíme sa o to, aby obchodná politika, vonkajšie vzťahy mysleli aj na tieto aspekty, ako je životné prostredie, sociálna politika, ľudské práva. Uh, a mimochodom v článku 21 novej Lisabonskej zmluvy to je všetko dobre, od, alebo sa to veľmi dobre odráža. Nová obchodná politika EÚ by mala byť transparentná, otvorená a vítame úlohu Európskeho parlamentu a jeho rozšírené kompetencie podľa Lisabonskej zmluvy. Veríme, že v e, Európska vonkajšia služba by sa mala zameriavať na šírenie európskeho sociálneho modelu, pretože si myslíme, že e, sociálny štát eh, môže napomôcť konkurencie schopnosti a lepšiemu životu. To by, eh, mal, to by malo byť aj našim cieľom. Videli sme, alebo sme boli svedkami fiaska na finančných trhoch a myslím si, že my e, máme, alebo si myslíme, že by sme mali pokračovať tak, aby sme sa vyhli takýmto situáciám. E, myslíme si, že Eh, vyslanci ambasády, ako aj eh, teda ataše pre eh, zamestnanosť a sociálnu politiku by mali mať aj znalosti zo sociálnej politiky a nie len diplomatické skúsenosti. Ešte stále bojujeme s touto krízou, ešte sa úplne neskončila Zajtra bude naša konfederácia organizovať tú demonstráciu v Bruseli e, proti tejto situácii, ktorá, e, ku ktorej dochádza takmer vo všetkých európskych krajinách, ale treba sa poučiť e, z toho, čo bolo zlé na tejto kríze. A to je to, že deregulované trhy, že jednoducho tá regulácia nefungovala ani vnútorná, ani vonkajšia. Úplne to zlyhalo a e, dokázalo sa to zachrániť iba finanči- finančnou injekciou e, z peňazí daňových poplatníkov. Takže myslím si, že toto by sme mali zohľadniť. E, treba myslieť na to, že určite sú isté e, obmedzenia, nemôžeme všetko nechávať len na, to, len na samotný trh, že samotný trh sa bude regulovať. Myslím si, že za posledné 2-3 roky sme sa poučili, že určite potrebujeme viac e, energickej, viac inteligentnej regulácie. To by vôbec nebolo na škodu. dear sa hovorí o tom, že EÚ by mala byť viac v súlade s e, OSN a e, čo sa týka e, medzinárodnej. Zdá sa, ako keby Medzinárodná organizácia pre prácu bola z úplne z inej planéty, pretože teda tam boli trošku e, zvláštne vzťahy. Aj, e, isté vzťahy sa zlepšili za, posledné, za posledný čas, ale e, ešte viac treba vykonať, aby sa teda táto situácia zlepšila. E, je treba e, zaviesť a dodržiavať aj uplatňovanie sankcií pri nadržiavaní pravidiel e, sociálnych a environmentálnych noriem ako ľudských práv. My dúfame, že k tomu dôjde a veríme, že na ministerskej schôdzi VTO sa pokryjú aj tieto aspekty, o ktorých som hovoril. A ak dovolíte, ešte by som sa chcel venovať bilaterálnym obchodným vzťahom. To je teraz kľúčová úloha. E, venujeme sa e, rozvojovým e, kapitolám a snažíme sa o regionálnu integráciu, aby to bolo teda prepojené a aj s obchodnou politikou, predovšetkým čo sa týka krajiny AKT. A ešte k tomu aj čo povedal Andrea, samozrejme nedá sa e, spolupracovať s týmito krajinami bez e, obchodných vzťahov a rozvojových vzťahov A sme znepokojení, že e, India e, nechce e, zapojiť alebo nechce tam zaintegrovať rozvojovú kapitolu do tejto dohody. Sme znepokojení, že by čo sa týka Kórej, Kórea teda akceptuje e, túto kapitolu o e, udržateľnom rozvoji, ale implementácia alebo realizácia je, e, je ohrozená. A čo sa týka USA, je potreba E, vytvárať sociálny dialog, e, um, proti ktorému sa USA dosť často stávalo negatívne, ale dúfame, že sa otvoria aj takéto e, kanály komunikácie. Tiež prebieha diskusia o bližšom sociálnom partnerstve. EÚ má dobré postavenie vo svete, so svojimi hodnotami, e, princípmi, či už ide o transparentnosť verejnej služby, iniciatíva REACH a tak ďalej. Myslíme si, že týmto smerom by sme sa mali naďalej uberať. E, toto boli také hlavné body, na ktoré som chcel upriamiť vašu pozornosť a dúfam, e, že, sa, že o tomto ešte budeme diskutovať. Ďakujem pekne, pán Monks. Len sa chcem uh, Eh, ospravedlniť, že idem neskôr, pretože ma zdržal, som sa zdržal v doprave a len niekoľko bodov, eh, na ktoré bola upriamená naša pozornosť minulý týždeň, eh, fórum VTO v Ženeve pre sociálne otázky, obchod a životné prostredie. O tomto sa tam hovorilo a je to dobré, že ste spomenuli. A teraz prejdeme k pánovi René van Slotenovi, ktorý je výkonným riaditeľom pre priemyselnú politiku a predsedom pracovnej skupiny pre prístup na trh Business Europe. You, Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Volám sa René van Sloten a pracujem bežne pre Európsku radu chemického priemyslu, CEFIC, ale dnes sa vám prihováram ako predseda pracovnej skupiny venujúcej sa dostupnosti trhov Business Europe. Ďakujem výboru INTA, že nás pozvali na dnešné vypočutie k novým obchodným politikám pre Európu v rámci stratégie Európa do roku 2020. Mojím prvým posolstvom je to, že rast je všade inde, len nie tu. Krátkodobo je jasné, že rýchlo sa rozvíjajúce krajiny v Ázii a Latinskej Amerike sa rýchlejšie zotavujú z ekonomickej krízy než Európa. Rast v Európe ešte zo, zo pár rokov bude utlmený. HDP a úroveň obchodovania, ktoré tu boli pred krízou, ešte stále nie sú ani len dohľade. Čo sa týka dlhodobých vyhliadok, dánsky fyzik Niels Bohr povedal, že čokoľvek je ťažké predpovedať, najmä budúcnosť. A predsa nejaké dlhodobé globálne trendy sa dejú všade a zmenia tvár Európy a jej miesto v, medzi priemyselnými, na priemyselnej tvary sveta. Podľa správy The Research, ktorá bola publikovaná v roku 2009, sa ťažisko svetovej produkcie presunulo k Ázii, kde v roku 2025 sa bude tvoriť vyše 30 svetového HDP. HDP Ázie zďaleka presiahne HDP Európskej únie, ktorý sa odhaduje byť len okolo 20 celosvetového HDP. Čiže krátkodobo i dlhodobo rast je všade inde, len nie v Európe. To znamená, dámy a páni, že vývoz je a mal by zostať kľúčovou hnacou silou európskeho hospodárstva. Mojím druhým posolstvom je, že nová obchodná politika by mala pokračovať tak, ako to bolo vytýčené v stratégii s názvom Global Europe. Global Europe nám dobre slúži už od roku 2006 ako stratégia a podnikatelia veria, že takáto hospodárska orientácia musí zostať zachovaná, ak má EÚ byť konkurencieschopné i v budúcnosti. Isté, že sa v nedávnych rokoch udiali isté zmeny, v neposlednom rade hospodárska kríza, ale podnety voči e, zelenému rastu tu stále zostávajú. Takisto ako podnet, ktorým bola Lisabonská zmluva. Potrebujeme aktualizovanú obchodnú politiku, ktorá sa vysporiada s týmito novými výzvami a realitami, kým zároveň zachová hlavný cieľ obchodovania to znamená generovať dlhodobý rast a zamestnanosť v európskom hospodárstve. Prvým milníkom pre budúcu obchodnú politiku v EÚ bude definícia strategických cieľov, strednodobých i dlhodobých, najmä z oči v oči rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám. Čo sa týka tradičných obchodných partnerov, ako je, sú Spojené štáty, Kanada, Japonsko a tak ďalej, hlavným cieľom by malo byť dostať sa na trh a zabezpečiť právnu úpravu, ktorá bude vzájomne v súlade. Stratégia Global Europe zvýraznila aj kľúčovú dôležitosť interných politík. Myslím si, že by sme nemali znevýhodňovať podnikanie voči iným kľúčovým ekonomickým regiónom vo svete. DG Trade spolu s generálnym riaditeľstvom Enterprise a spolu s týmto výborom by sa mali systematicky venovať vyhodnocovaniu návrhov na právnu úpravu v Európskej únii, a najmä z hľadiska toho, či zostáva Európa konkurencieschopná v priemyselných odvetviach. Politika v Európe, ktorá sa venuje energetike a klimatickým zmenám, je špecifickým príkladom tohto trendu. Keď že sme nezahrnuli ciele redukovania emisí do novej európskej susedskej politike a nevyužili sme e, široké oblasti voľného obchodu, je to stratená príležitosť na to, aby sme sa dostali na tú istú štartovaciu čiaru ako ostatný svet. Mojím tretím posolstvom je, že treba umožniť európskym firmám, aby rástli a podporovali zamestnanosť. To si vyžaduje niekoľko prvkov. Po prvé, vyhnúť sa protekcionizmu, práve naopak bojovať s ním. Podporovať multilaterálne aj bilaterálne rokovania. Po tretie, zabezpečiť spoluprácu pri tvorbe právnych úprav, právneho rámca po štvrté, zabezpečiť európske záujmy pri kooperácii so strategickými partnermi. A po piaté, vysporiadať sa s potrebami posilňovania, všeobecného posilňovania právomoci. Rokovania o multilaterálnych a bilaterálnych obchodoch sa musia sústrediť na dostupnosť trhov a investovanie do kľúčových trhových segmentov by mali sa stať pravidlom. Business Europe je presvedčená, že Ambiciózny a vyvážený súbor dohôd z Dauha je najlepším spôsobom, ako liberalizovať svetové hospodárstvo. Kľúčové rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, konkrétne Brazília, India a Čína, e, takisto urobili čosi, aby podporili svoj hospodársky a politický rast a týmto aj svoju váhu. Chemický priemysel, obnoviteľná energia, obuv, šperky, ale takisto aj služby. Všetko by malo byť súčasťou ambiciozneho výsledku rokovaní z Dauha. Mali by sme sa snažiť o revitalizovanie svetového hospodárstva celkovo, ale bilaterálne dohody o voľnom obchode sú podstatným trhovým komponentom, ktoré umožňujú európskym firmám dostať sa na rýchlo rastúce trhy, ako napríklad trhy v Južnej Koreji, Juhovýchodnej Ázii a Latinskej Amerike. Európa musí naozaj podporovať svoj vývoz a investičné záujmy pri týchto rokovaniach v úzkej spolupráci s európskymi korporáciami a firmami. V kľúčovom sektore služieb, teda v informačných a komunikačných technológiách, v preprave, poštových službách, dopravovacích službách, energetických a environmentálnych službách a finančných službách, potreba, je tu potreba podstatných a významných zmien. Týmto sa vytvoria nové obchodné príležitosti, ktoré sú podstatné pre hospodársky rast, rozvoj a tvorbu pracovných miest. Nemali by sme sa pri tvorbe právnych úprav príliš od seba odchyľovať. EÚ by malo využiť svoj bilaterálny dialog najmä s USA, ale aj s Čínou, Ruskom a Japonskom na to, aby sme sa vyhli tomu, že jednotlivé zákony sa budú od seba zásadne odlišovať napríklad pri regulovaní finančného rámca. Mala by sa tu konať konven, kor, konvergencia, ktorá vychádza z otvorených a prokompetitívnych štandardov pre trhy so službami aj priemyselnými výrobkami. Obchodná politika by mala byť aj v súlade s tým, čo si želáme pre vnútorný trh Európskej únie. Napríklad mali by sme mať stabilný režim pre intelektuálne vlastníctvo, podporu, inováciu a uplatňovanie nových technológií. Navyše, mali by sme podporiť také oblasti, v ktorých má EÚ už teraz konkurenčnú výhodu a je pred svojimi hlavnými obchodnými partnermi v takejto konkurenčnej súťaži. To sú inovácie a nízkouhlíkové technológie. Veľkú pozornosť by sme mali venovať trhom, na ktorých ide o otvorené verejné obstarávanie, pretože aj takéto aktivity tvoria veľkú časť HDP. Subvencovanie a protidumpingové opatrenia sú takisto súčasťou hry. Obchodné rokovania by boli zbytočné, ak by EÚ nedokázalo uplatňovať svoje právo a presadzovať výkon práva a ak by obchodní partnery nedokázali plniť svoje záväzky. Mali by sme sa zamerať na odstránenie bariér v popredných rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách ako Rusko, Čína, India a Brazília. Mali by sme takisto byť naozaj razantný voči krajinám, ktoré nerešpektujú medzinárodné obchodné záväzky. Prístup k surovinám a energetickým zdrojom bude e, zvýšenou výzvou pre európske firmy v nasledujúcich rokoch, pretože sa svetová konkurencia dostane na vyššiu úroveň a už sú pozorované isté intervenčné politiky, ku ktorým sa uchylili niektoré vlády. Zároveň je tu možné pozorovať príklon k zeleným technológiám. Pracovná skupina vypracovala stratégiu ku kritickým surovinám v EÚ, pri ktorých ide aj o vládne intervencie, zásahy, ale zároveň o otvorenie globálneho trhu pre suroviny. Čo sa týka interných politík, rátame s podporou Európskeho parlamentu, aby bolo veľmi možné veľmi ľahko a jasne rozlíšiť medzi európskou poľnohospodárskou politikou, ktorá má zabezpečiť bezpečné dodávky potravín a cieľmi, ktoré podporujú agroenergetický rozvoj. Posledne spomínaná oblasť nie je vždy trvalo udržateľná v Európe a má značné negatívne vedľajšie účinky na priemyselné odvetvia, ktoré používajú plnohospodárske zdroje ako suroviny. Je to v prípade potravín, chemikálií a surovín pre papiernícky priemysel. Napríklad v Brazílii sa k tomuto postavili inak a dosiahli trvalo udržateľný rozvoj, napríklad 40-percentné clo voči Európe pri zelených technológiách, dámy a pani, naozaj očakávate rast pri takomto vysokom cle? Vysoké clá a subvencovanie agroenergetického sektora ohrozuje konkurencieschopnosť týchto priemyselných odvetví, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a stojí v ceste tomu, aby sa všetky reťazce stali zelenšími. A moja posledná štvrtá metóda je taká, že aby sme naozaj videli novú úspešnú obchodnú politiku, treba dobrú spoluprácu medzi Komisiou, Európskym parlamentom, členskými štátmi a podnikateľským sektorom. Lisabonská zmluva posilňuje ruku Európskej únie, tak povediac, v obchodnej a investičnej politiky. Takisto vťahuje európskych občanov do srdca týchto diskusí. Európski občania očakávajú s úzkosťou svoju hospodársku e, budúcnosť, hospodársky osud a je životne dôležité, aby európska obchodná politika expandovala a podporila európsky hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest. Parlament už demonstroval svojmu, svoju veľmi konštruktívnu úlohu, čo sa týka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Dúfame, že takto budeme pokračovať aj naďalej. Dámy a páni, Business Europe verí, že liberalizácia je najefektívnejším spôsobom pre tvorbu pracovných miest, zvýšenie produktivity a podporu rastu. Naše najúspešnejšie počiny, ako napríklad pracovné miesta, ktoré vyžadujú vysokú úroveň vzdelanosti, by sa mali zamerať na exportné sektory a rezorty. Všetci by mali spolupracovať s podnikateľmi, aby sa toto podarilo úspešne, úspešne završiť. Ešte raz opakujem svoje kľúčové posolstva. Rast je všade inde než v Európe. Treba zachovať stratégiu s názvom Global Europe. Nová obchodná politika by mala zabezpečiť dostupnosť na trhu pre všetky firmy. Spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami vrátane Európskeho parlamentu je veľmi dôležitá na to, aby sa tieto ciele dosiahli. Ďakujeme, pán René van Sloten. A teraz bude prvé kolo e, diskusie, pripomienkovania. Slovo má komisia. Mike? Pán Kasák, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja som počúval s veľkým záujmom tieto tri e, prezentácie. Tie otázky, ktoré e, načrtli, sú veľmi zaujímavé a figurujú aj na programe našich e, rozpráv, nášho výboru, či už ide o návrhy Európskej komisie, našich správ ktoré súvisia s spoločnou obchodnou politikou alebo s rokovaniami o, o obchodných dohovoroch. Je to veľmi dôležitá téma vzhľadom na novú éru, ktorá začala vstúpením do platnosti Lisabonskej zmluvy. A máme aj priority EÚ. A sú to priority, ktoré my, parlament a komisia máme e, presadzovať vo vzťahu s našimi obchodnými partnermi, keď e, rokujeme o akýchkoľvek eh, dohovoroch, ktoré budú mať byť v budúcnosti podpísané. Chcem položiť tri otázky a dúfam, že, budem, že dostanem aj úprimnú odpoveď, tak zo strany eh, našich troch eh, hostí, ako aj komisie. Dúfam, že je tu zastúpená. V prvom rade, vážení hostia, vidíte spôsob, akým by si EÚ mohla zabezpečiť spolahlivé e, dodávky surovín e, od tretich krajín, akým spôsobom obchodná politika by mohla uľahčiť dodávky takýchto e, súrovín. A druhá otázka týka sa to poskytovania a obchodovania so službami. V niektorých dvoj a viacstranných rokovaniach je pokus otvoriť sa aj službám, ale myslím, že sa nám ešte nepodarilo byť úspešný v rámci všetkých e, vyjednávaní. Pýtam sa, či e, multilaterálny prístup by mohol byť úspešnejší v budúcnosti. A ešte posledná otázka. Vážení rečníci, čo si myslíte o prepracovaní mm, spoločnej poľnohospodárskej politiky. E, zaručí to hospodársky rast udržateľný v krajinách EÚ? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Túto otázku kladieme už roky o SPP. Zatiaľ sme nedostali odpoveď. Pán Tura? Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Ja nadviažem priamo na predrečníka kolegu Kazaka. Nachádzame sa práve vo veľmi e, zaujímavej diskusii. Ide o uzatváranie bilaterálnych obchodných dohôd medzi EÚ a veľkými obchodnými e, komplexmi, ako napríklad Indiou a tu súhlasím aj s rečníkmi, e, týka sa to aj Mercosuru a Brazílie. Preto v tomto kontexte e, sa pýtam e, nasledovné, vážení rečníci, čo si myslíte, či EÚ zatiaľ má dostatočnú stratégiu v tejto oblasti. Chcem tým povedať nasledovné Máte pocit, že my v EÚ už máme dostatok vedomostí o strategických cieloch našich e, obchodných partnerov? Myslíte si, že e, či e, že napredujeme dostatočne koordinovane a, a čo si myslíte aj o vzťahoch s Čínou? V USA sa v súčasnosti e, diskutuje a e, kongres sa po správach v tlači odhodlal e, prijať obchodné opatrenia na to, aby donútil Číňanov odhodliť, od, odsúdiť od, podhodnotenie e, čínskej meny. Myslíte si, že by sme v Európe mali postupovať e, podobne, alebo si myslíte, že zatiaľ e, postup EÚ vo vzťahu s Čínou je správny? Ďakujem. Ďakujem pekne, Majko. Daniel, faktická pripomienka? Nie. Takže pre tebou sú ešte dvaja rečníci. Nech sa páči, Janek. Ďakujem pekne, Robert. Je to e, veľmi zaujímavá téma. Ja sa pýtam, ako dnes môžeme o nej diskutovať bez toho, aby sme zopakovali to, čo už hovoríme niekoľko rokov. Ehm, naozaj my sme očakávali tieto ehm, tri vystúpenia, je to normálne. Od eh, Business Europe očakávame a aj sme, aj sme to mm, počuli úplne typický eh, prejav eh, viac liberalizácie, to znamená viac pracovných miest v Európe, je to dobré pre naše podniky a európsky rast. A keď budeme mať v Európe rast, tak všetko bude v poriadku. Potom e, zástupca odborov taktiež vystúpil s očakávaným prejavom, povedal nám, že e, sociálne aspekty a teraz aj environmentálne musia byť zahrnuté do dohôd o voľnom obchode a e, tak nejak vyzerá rozpráva aj na tomto výbore. Ja sa pýtam, ako sa môžeme dostať z z tohto možného protirečenia medzi týmito dvoma postojmi možno, že Business Europe so mnou nebude súhlasiť, ale ja vždy, keď e, rokujeme o dohode o voľnom obchode, tak e, si myslím, že nehovoríme iba o tom, čo získame pri vývoze, ale aj o tom, o čo prídeme pri dovoze, pretože keď e, rokujeme o obchodnej dohode, tak nejde o to iba posilniť náš vývoz, ale je e, oproti nám aj e, obchodný partner, ktorý chce, aby sme uvoľnili náš prístup, pretože chce využiť isté výhody v niektorých e, odvetviach. A dnes sa nám nedarí na európskej úrovni v tejto strategickej diskusii identifikovať sektory, ktoré by mali byť kľúčové pre vývoz a ktoré sú odvetvia, ktoré za každú cenu chceme zachovať v Európe práve preto, že e, sú nosné pre budúcnosť, pretože tvoria e, súčasť e, riešenia sociálnej, hospodárskej krízy, vytvárajú pracovné miesta, kvalifikované pracovné miesta. A žiaľ, túto diskusiu sa nám nedarí viesť. E, vždy hovoríme o jednotlivej obchodnej dohode a podľa toho potom zadefinujeme e, priemyselné, e, priemyselnú pôsobnosť, hospodárskú alebo polnohospodárskú. A ja myslím, že sa nám nepodarí z tohto vymaniť, pokiaľ žiaľ neprepojíme obchodnú stratégiu so skutočnou priemyselnou európskou stratégiou, aj stratégiou v oblasti poskytovania verejných služieb, e, stratégiou na boj proti environmentálnym škodám, e, sociálnej e, kríze a tak ďalej. Takže ja sa pýtam, aká je naša obchodná politika, na ktoré odvetvia sa chceme v budúcnosti zamerať a potom vedieť, aké medzinárodné trhy môžeme e, získať. A na druhej strane myslím, že sa tomu e, nevyhneme a myslím, že sme o tom hovorili aj dnes do obeda. Nevyhneme sa e, diskusii o tom, čo môže byť kvalifikovaný prístup na európsky trh. Nejde o to hovoriť o, o ochranárskych opatreniach, ale všetci vieme, že je tu sociálny, environmentálny, daňový a menový dumping. Takže sa e, nevyhneme takéto všeobecnej rozprave o tom, e, čo môže byť prístup na európsky trh. Musíme najprv diskutovať o tomto pred obchodnou stratégiou <clears throat> No, um, Ďakujem pekne. Teraz pán Kadír. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj zbožňujem takéto diskusie, pretože e, sme e, v takom kontexte, kedy by sme sa mali pozerať na obchodnú otázku iba čiste z technického uhla, e, kto najlepšie zvláda e, normy, investície, kto najlepšie hovorí o myšlienke obchodných e, prekažok a tak ďalej. Ale táto otázka je naozaj výsostne politická. A ak mám niečo uvítať, tak je to nasledovné. E, posilnenie úlohy parlamentu po Lisabonskej zmluve, pretože to pre mňa e, zdôrazňuje význam e, obchodných vzťahov, pretože sa to netýka iba expertov, ale celej spoločnosti, teda aj náš poslancov a tá rozpráva musí byť skutočne politická. My sme svetkom e, zlyhania Global Europe. E, to naozaj môžeme všetci skonštatovať. E, je za tým ideológia obchodovať iba v záujme obchodu. Ja naozaj zbožňujem ľudí, ktorí tvrdia, že je to úspech, že deregulácia, liberalizácia videli sme dôsledky pred pár mesiacmi a ešte stále zažívame dôsledky veľkí experti ani netušili, že sa kríza blíži a napriek tomu e, naďalej e, nás poučujú. Ja si teda myslím, že e, dokument Európskej komisie 2020 e, nie je vzhľadom na význam, ktorý pripisujeme obchodu, alebo teda je to dokument, ktorý by nemal pokračovať v doterajších eh, metodách, ale eh, mal by naznačiť nový zmysel pre eh, európsku obchodnú politiku. Treba oživiť multilaterálne dohody a nie bilaterálne. Bez ohľadu na neúspechy zaviesť environmentálne a sociálne normy, o tom sme hovorili do obeda, musia byť aj isté donúcovacie opatrenia. Všeobecne o tom hovorí dobre, ale treba to uplatňovať. Väčšina eh, dohôd uzavretých eh, s krajinami nie je eh, uplatňovaná tak potom ani nemusíme mať dohovory, pretože inak mi musíte vysvetliť, na čo to slúži. Otázka ľudských práv, pán Monks o tom hovoril aj v prípade Kolumbie. Správne, musíme o tejto otázke hovoriť e, medzinárodný obchod a ľudské práva. To je dôležité, ale okrem týchto bodov sa musí Európa zamyslieť aj nad e, konzistentnosťou svojich obchodných e, politík. Zdá sa, ako keby zahraničný obchod bol odseknutý od zvyšku a keď je podpísaná dohoda medzi EÚ a tou a tou krajinou, tak to má dopad na priemysel, poľnohospodárstvo, výskum, a tak ďalej a tak ďalej. Ale to e, sa nemeria, alebo sa to hodní až potom a potom sa príjmajú rôzne e, ochranné opatrenia, aj keď nevieme, ako to presne bude e, fungovať a e, napriek tomu to môže mať veľký e, výrazný dopad na mnoho našich e, odvetví. E, ochranárstvo, možno, že to e, je pre niektorých silný výraz, ale pre mňa nie, keďže je tam myšlienka ochrany. E, vláda, ako napríklad americká vláda, chráni svoj priestor bez toho, aby sa e, javila byť ochranárska. Pritom nemôžeme tvrdiť, že je to lavicová vláda, teda aj Európa e, musí sa pozrieť v týchto dohodách na to, čo by sa dalo použiť na ochranu niektorých priemyselných odvetví hlavne. Nechcem zachádzať do veľkých podrobností. E, keď e, e, počúvam zástupcu Business Europe, tak ja som za reformy, ale keď ho počúvam, prepačte, mám chuť byť revolucionárom. Možno, že by bolo dobré, keby európske podniky jedného dňa zmenili svoj prejav a začali konať zodpovedne. You, Ďakujem pekne, Kadíra. Eh, nesom si istý, že či eh, niektorí z nás si o tebe môžu myslieť, že si revolucionár, ale pán Kadira nás nepočúva. <laughs> Hovoril som, že niektorí z nás si môžu myslieť, že si revolucionár. Ale ďakujem teda za tvoje pripomienky, Daniel. Tak ako povedali predrečníci, nie sme veľmi e, spokojní s odpovediami expertov. My e, si niektoré otázky musíme zodpovedať e, sami, ale ja sa pýtam, kam smerujeme. Stratégiu nestačí vypracovať, ale musíme vedieť, k akému cieľu sa chceme dopracovať. Keď sa pozrieme na stratégiu 2020 z pera komisie, o tom sme hovorili aj na pôde parlamentu, tak e, jasný cieľ, okrem toho, že chceme všetko robiť všade, tak e, mne, mne tam chýba e, jasne zadefinovaný cieľ, ktorý by sa potom dal aj overiť. To žiaľ mne v tejto stratégii 2020 chýba. A preto aj tá otázka Janika Žado, ako môžeme mať takúto E, stratégiu bez toho, aby sme mysleli na budúcnosť e, priemyselnej politiky. E, to bude ťažké na tom pracovať. A Zatiaľ ideme my viacerými cestami. My sme sa vyjadrili ako parlament. Potom máme Global Europe, ale keď sa pozrieme na analýzu, čo hovorí napríklad e, politické oddelenie, aké e, ciele sme dosiahli, čo sa s tým stalo, tak mne z toho e, vyplýva, že sme neboli veľmi úspešní. Chceli sme sa posunúť dopredu na multilaterálnej scéne, ale to, čo sa deje na pôde VTO, tak to nevyzerá veľmi seriózne. Potom dohody o voľnom obchode, zatiaľ to nie je uzavreté. E, je to zavreté, uzavreté iba s Južnou Kóreou, ďalšie dve ešte nie sú uzavreté. A potom e, je tu otázka verejného obstarávania. Pýtam sa, či tu vôbec bol zaznamenaný nejaký e, úspech, či bol otvorený nejaký trh s verejnými zakázkami a potom ochranné nástroje tie sú čím ďalej tým viac používané. E, v Ázii vôbec nerešpektujú niektoré štandardy, hovorili sme o tom aj do do obeda e, pán komisár Hahn e, povedal, že budú nejaké reformy, ale čas beží a nie sme oveľa ďalej. Mňa, ja sa pýtam, čo znamená vývoj na medzinárodnej scéne, čo to znamená pre našu stratégiu, aké sú ofenzívne ciele, ktoré chceme nasledovať e, musíme sa pozrieť na to, ako napredujú USA, India, e, Južná Amerika a tak ďalej, kde budú oni o 5 rokov, aké sú možnosti e, pre nás na trhu, môžeme niečo ovplyvniť alebo dokonca niekde byť prvý toto sú všetko e, otázky, zásadné otázky, ktoré si musíme e, položiť. Nie ako ísť ďalej zabehnutým spôsobom, ale čo zmeniť. E, žiaľ, veľa nového som nepočul. Naozaj by som bol rád, keby bolo druhé kolo odpovedí našich expertov, aby naozaj mohli e, povedať, e, čo sa e, stalo za posledné 4 roky, úspechy, neúspechy a kde vidíte veľké výzvy. Nemyslím teraz iba na obchodné dohody, ale aj na sociálne doložky ale aj e, pozrieť sa naozaj na tie, na tie veľké výzvy, ktoré musia potom byť odzrkadlené v stratégii. Uh, you, Daniel. Um, Mr... Ďakujem, Daniel. Teraz pán Šulc bude posledným rečníkom. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. E, to, čo tu odznelo, možno je odrazom e, vlastne tým ambivalentným postojom týchto e, troch rečníkov. Ja sa pýtam, ako naozaj hodnotíte výsledky Global Europe stratégie. Ja by som povedal, že e, z veľkej časti zlyhala, ale možno, že to nejaký e, z troch expertov e, vidí odlišne. E, jeden hovoril, že VTO a Dauha sa neposunuli ďalej a zdá sa, že sa ani neposunú. Ja sa pýtam, ako súvisí stratégia s celkovým smerovaním vonkajšej politiky EÚ, finančnej politiky, politiky, hospodárskej politike je to, je to dôležité pre život európskych občanov, ale aj pre partnerské e, krajiny. E, ako sa to potom pretaví do reality? A potom je tu tá stratégia 2020, e, aké technolo- aký technologický vývoj budeme mať, ako to bude vyzerať v roku 2020, a aké problémy bude svet riešiť, keď už dnes máme dôsledky finančnej hospodárskej krízy aj, aj, aj e, potravinárska kríza. Ako e, hospodárstvo a obchodná politika majú byť e, zosúladené tak, aby v roku 2020 naozaj život ľudí nielen v EÚ, ale na celom svete bol lepší. My E, práve sme svedkami konferencií v New Yorku o rozvojových cieľoch tisícročia a potom je odovzdávanie e, bolo odovzdávanie cien e, v, v hoteli v New Yorku, ktoré dokázalo, že vlastne e, tá konferencia OSN je iba takým vedľajším, taká, tak, takou, vedľa, takou vedľajšou udalosťou. Takže pýtam sa, ako v roku 2020 budú vyzerať tieto rozvojové ciele tisícročia, e, ako to bude vplyvať na našu obchodnú politiky, politiku. A jeden aspekt e, a tu by ma zaujímalo, ako to vidia experti. E, keď vidíme obchod ako e, výmenu, tak e, musí byť tá stratégia nanovo nasmerovaná, ak naozaj to má byť dávanie a branie, teda vzájomné. Uvediem jeden výrečný príklad. V Brazílii výroba etanolu je eh, alternatívnym, eh, alternatívnym pohonom pre vozidla. Je to veľmi eh, rozšírené a sú isté problémy, ktoré s tým súvisia. Ale napriek tomu sú technologické riešenia, ktoré by umožňovali, ktoré umožňujú, že európske vozidlá vyrobené v Brazílii môžu byť poháňané takýmto novým e, palivom. Ale tomu sa bráni e, e, tými, teda bráni sa tomu, aby sa táto technológia doviezla do Európy. Takže Brazília toto dosiahla. A potom ďalšia otázka. Kína, Čína dnes E, musí zásobiť denne 1 miliardu a 3 e, milióny obyvateľov. A ja sa pýtam, čo to znamená pre budúce e, obchodné vzťahy. Čína dnes naozaj je mocnosťou, ale pozrime sa na to z hľadiska dodávok. dodávok je tu istá vzájomná závislosť, čo to znamená pre e, vytváranie pracovných miest, e, spravodlivé odmeňovanie a tak ďalej. Takže e, toto sú otázky, na ktoré by som si želal podrobnejšie odpovede expertov aby sme mali potom aj možnosť trošku zacieliť túto diskusiu. Ďakujem teraz pán Baldwin z komisie. Odovzdávam vám slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme veľmi radi, že ste zorganizovali túto debatu, ktorá prišla vo veľmi vhodnom čase. Ďakujem za pozvanie tiež niekedy, keď sa pozeráme do budúcnosti, je dôležité pozrieť sa aj do minulosti. Ako povedal pán e, Kaspari, e, veľmi e, sme sa venovali o hodnoteniu o našej politiky od roku 2006, o toho, čo sme dosiahli a myslím si, že aj na základe týchto hodnotení môžeme viac menej predvídať, ako sa, akým smerom sa budeme uberať v tejto oblasti. Ak by som sa teda mohol vyjadriť eh, k tomu, čo tu odznelo, aspoň zo pár bodov, myslím si, že eh, kľúčovým bodom pre nás je eh, definovanie konkurencieschopnosti ako kľúčového prvku v globálnej stratégii. A to už to aj odznelo ten vonkajší rozmer, ako aj vnútorný rozmer. Napríklad my v riaditeľstve pre obchod e, a si myslíme, že obchod a e, zahraničné investície môžu e, naozaj stimulovať hospodárstvo, napomáhať transferu technológií, a majú, môžu mať aj pozitívny vplyv na ceny a v, v neposlednom rade e, aj umožniť prístup k veľkým trhom v zahraničí. Tiež po druhé si myslím, e, alebo druhý taký bod, ktorý Európa uznala poprvýkrát je to, že keď hovoríme o medzinárodných investíciách, nejde tu len o e, tarifách, o sadzbách a o nejakých obmedzeniach, ale musíme hovoriť aj o otázkach ako verejné obstarávanie e, služby, investície, prístup k energetike, teda k energii, e, nerastným surovinám, ochrana duševného vlastníctva a tak ďalej. Tretí bod, ktorý si myslím je dôležité mať na pamäti, e, to je koniec tzv. moratória, ktoré sme mali pre bilaterálne a um, multilaterálne dohody o voľnom obchode. Ako viete, s Južnou Kóreou sa uzavrela dohoda, ktorá sa začala pred troma rokmi. Uzatvoril sa aj s Kolumbiou, s Peru a snažíme sa to urobiť aj e, teda v prípade Indie, Kanady, USA s niektorými azijskými e, krajinami a začali sme rokovať aj s Mercosurom. E, toto je, znamená, že máme veľmi bohatý program, čo sa kombinuje aj s rozhovormi z Dohy a uh, uh, snažíme sa byť možno, nie sme až takí úplní optimisti, ale snažíme sa uh, mať vôľu a, a teda vyvíjame veľké úsilie a vítame aj e, vašu spoluprácu. E, ak by som sa mohol vyjadriť k tomu, čo tu odznelo, e, pán Benasi, e, my sme si vedomí e, problémov e, malých a stredných podnikov, čo sa týka riešenia alebo stavania sa voči Mm, výzvam e, komplikovaného trhu, ale komisia samozrejme nesedí len so založenými rukami a nehovorí vám, že vysporiadajte sa s tým sami. My sa e, snažíme e, venovať tejto otázke, napríklad aj otázke nákladov pre malé a stredné podniky a snažíme sa zistiť, ako znížiť zaťaženie malých stredných podnikov, či už sú vývozcovia, dovozcovia, e, výrobcovia a tak ďalej. E, ďalší e, predrečník alebo ďalší rečník hovoril tiež o uplatňovaní myslím si, že občania, ako aj e, kolegovia by neboli spokojní, keby sme e, nebrali vážne otázku uplatňovania legislatívy a e, myslím si a dúfam, že sa tejto otázke budeme venovať ešte viac v budúcnosti. Potom, čo sa týka otázky ľudských práv a e, e, práce, e, my sa snažíme presadzovať tieto otázky do maximálnej možnej miere, snažíme sa o tom hovoriť vo VTO a nie, ale nie sme vždy úspešní. Snažíme sa to pretlačiť do bilaterálnych e, regionálnych dohôd, napríklad e, kapitoly o rozvoji, o e, udržateľnom rozvoji, ale môžeme dosiahnuť len toľko, koľko nám povolia naši partnery. Máme isté mechanizmy GSP, GSP+, to sú veľmi dôležité, užitočné nástroje pre presadzovanie pracovných noriem, čo sa týka dobrého riadenia a tak ďalej. A teraz sa snažíme preskúmať, e, aké reformy by sme mohli priniesť v roku 2014 prostredníctvom GSP. E, potom, čo sa týka pripomienok ďalšieho rečníka, ja súhlasím e, s tým, čo ste povedali o raste a o kontinuite. To je veľmi pre nás veľmi dôležité. Zvon, vonkajší aj vnútorný aspekt. Súhlasím aj s e, závermi z Dohy a o tom, že potrebujeme e, podporiť reguláciu, konvergenciu, regulačnú konvergenciu, e, inovatívnu aj nízkoholikovú ekonomiku. A tiež, ako som povedal, podporujeme to, čo ste povedali o nerastných surovinách Eh, k tomu nemám eh, veľa čo dodať, ale myslím, že určite by sme mohli produktívne o tomto eh, diskutovať s vami, s vami, vašimi kolegami, ako aj expertmi v dnešnej diskusii. Takže možno, že oni by mohli aj zodpovedať niektoré otázky vážených členov. Ak by som sa mohla vyjadriť iba k pár otázkam pána pána Kazaka, prepačte, zle som si to zapísal, eh, úloha Európskeho parlamentu a posilnené kompetencie, to je pre nás veľmi dôležité. Veľmi úzko spolupracujeme s mnohými z vás v otázke nerastných surovín. Snažíme sa eh, priniesť viac stratégie do riešenia eh, alebo do mm, Mm, vzťahov e, s významnými regionálnymi partnermi a myslím si, že e, je tu aj priestor alebo e, je tu mm, z toho môžu vychádzať aj závery rady. Potom pripomienky pána Shell a o tom, ako môžeme napredovať pri investíciám. Myslím si, že menej dávame dôkaz na Uh, vývoz a viac na uh, dovoz. Um, treba dosiahnuť to, aby aj vývozcovia, aj dovozcovia boli zaintegrovaní uh, do, do obchodných politík. Potrebujeme dovoz na to, aby sme mohli aj vyvážať. A myslím si, že možno uh, Eh, teda niektorí rečníci hovorili aj o prepojení obchodnej politiky a priemyselnej politiky. Možno, že by to bolo treba posilniť a vítam to, čo ste povedali k, tom, eh, k tejto otázke. Eh, myslím si, že by bolo dobré aj stručne sa vyjadriť k procese, ako pripravuje komisia budúcu obchodnú stratégiu Dnešná debata je pre nás kľúčová. Tak to bolo aj v jari, keď bola výmena s komisiou. Nemôžem vám zatiaľ dať presný, presné termíny, ale dúfam, že oznámenie komisie vyjde koncom októbra. Prezident, pán predseda Barroso to v tomto duchu avizoval a Myslím si, že to príde vo vhodnom čase. Myslím, že tu by som to mohol ukončiť. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, veľmi rád sa k ním vyjadrím. Ďakujem pekne, pán Volvin. A teraz sa vrátim k našim trom rečníkom a chcem im povedať, že tu v Európskom parlamente väčšinou máte dve minúty na odpoveď. Myslím si, že by ste mohli mať aj 3 minúty, ale budem vám veľmi vďačný, ak budete struční. Ďakujem. Pán Benasi, ďakujem pekne. Pokúsim sa prejsť tým všetkým, čo nám povedali rečníci. Ostatní rečníci. Ja som povedal, že komisia urobila v posledných rokoch veľa, keď som sa predtým vyjadroval. Myslím si, že zaťaženie a bremená, ktoré sú naložené na malé a stredné podniky, je to veľmi ťažké odpovedať na všetky otázky s týmto súvisiace, ale keby som si mal vybrať, mám tu zoznam možných dilem. Sústrediť sa na voľný obchod alebo na spoločenské a environmentálne doložky v týchto dohodách o voľnom obchode. Máme veľmi jasný názor na túto dilemu, pretože spoločenské a environmentálne doložky, o tých sa nedá rokovať z jednoduchých dôvodov, pretože rýchlo sa rozvíjajúce krajiny e, neprijali a my sme im ich v minulosti nedokázali pritlačiť. Druhá vec, Európania sú prví, ktorí využili tieto príležitosti. A treba to povedať nahlas. Je to realita, že aj Európania sa nespravili najlepšie. A preto aktivity parlamentu, ktorý by mohol intervenovať v týchto záležitostiach spolu s inými inštitúciami, je žiaduca. Preto táto dilema vlastne neexistuje. Východiskom je jasné. Druhá vec nie je tiež otázka, skôr poznámka. Niekto tu povedal, že Európa neurobila v minulosti dosť. Myslím si, že Európa urobila, čo mohla, v tom zmysle, že každý členský štát má svoju vlastnú stratégiu, takže by bolo rozumné sa sústrediť teraz na jeden rezort a jeden sektor. A ďalšia realita je v tom, že členské štáty sa sústreďujú na takýto aspekt niekedy. Nie je možné že každý členský štát by mal sledovať svoju vlastnú stratégiu. Je to ťažká situácia, keď sa to tak deje. Podľa mňa sa tu urobilo dosť a zastupca komisie hovoril, že stratégia Europe Global nebola úspešná. Podľa mňa to nebolo až také zlé, pretože sme výsledky dohôd, dohôd o voľnom obchode, výsledky sú hmatateľné. Ďalšia vec, netreba byť negativistický. Stratégia Európy do roku 2020. Je to vôbec nejaká stratégia? Keď hovoríme o stratégii, hneď musíme vyjasniť, čo sa v minulosti nepodarilo. Je to odpoveď na zlyhanie Lisabonskej stratégie? Nemyslím si. Podľa mňa je to istý ušľachtilý zámer, Dúfam, že ich európske inštitúcie tento zámer budú sledovať, ale otázkou znie, ako Európsky parlament bude spolupracovať s komisiou a s radou, keď sa bude musieť rozhodnúť, s ktorým regiónom začne rokovať. V prípade, že nejaký členský štát si nájde spoločné, spoločného menovateľa v nejakom rezorte. Podľa mojej mienky je toto zásadná otázka, ktorú by si mal každý v tejto miestnosti prítomný položiť. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pán Benasi za vaše vyjadrenie. Slovo má pán Manx. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Iba stručné poznámky, ktorými zareagujem na tie mnohé otázky a pripomienky, ktoré tu odzneli. Tá podstatná použijem ju ako vešiak, na ktorý zavesím zo pár vešiakov no, kabatov v svojej odpovedi, je tá, či iniciatíva komisie z roku 2006 splnila očakávania, ktoré vyvolala. Ak sa pokúšame nastaviť úspešný výsledok, úspešné vyústenie, aký má byť tento výsledok? Nedá sa povedať, že by sme práve mali dobré obdobie pre rozvoj medzinárodnej spolupráce od roku 2006. Jednoducho to nie je dobré obdobie a nepodarilo sa nám multilateralizmus presadiť tak, ako sme chceli. Nemyslím si, že to je celkom zlyhanie, ale zároveň ani sa nám nepodarilo to, čo sme chceli. Podľa mňa sa mnohí ľudia snažili veľmi presadiť túto myšlienku, ale ešte stále čakáme na renesanciu multilateralizmu v tejto oblasti ale ešte ju nevidno. Podľa mňa je lepšie pre rozvojový svet, keď každý sa zíde v rokovacom stole v, to, v tej istej miestnosti zároveň a nie, keď každý osobitne rokuje z USA, z OSN a s ďalšími krajinami na bilaterálnej báze. Myslím si, že trpieme postimperiálnym pocitom viny. Neviem, či aj Američania, ale myslím si, že s niektorými týmito krajinami to je dosť tvrdý oriešok vyjednávať. Podľa mňa treba uznať, že sme ešte stále uprostred hospodárskej krízy, ktorá začala v roku 2007. A v období krízy ľudia skôr rozmýšľajú národne než celoeurópsky. Už sa tu mnoho ľudí pýtalo na jednotný európsky trh a na to, či by náhodou Európa nemala sa trošku viacej snažiť ho nastaviť aby sa začala rýchlejšie rozvíjať, aby, či by sa nemala snažiť vložiť viac úsilia do vytvorenia jednotného trhu. Či by sa nemal obchod, obchodovanie ešte viac liberalizovať. Ale predtým sme sa držali toho, čo sme dosiahli, či to bolo už v poľnohospodárstve, kde funguje niekoľko silných segmentov, alebo či to boli iné priemyselné odvetvia, kde bolo potrebné silné impulzy, rozvojové impulzy. Teraz sa všetky tieto diskusie zostrili v kontexte recesie a problémy, ktoré zhoršujú rast medzinárodného obchodu, tu stále pred nami stoja. Nemyslím si, že by sme neboli urobili pokrok. Napredovanie tu je. Ale komisia aj celá Európa mali plné ruky práce s tým, aby doviedli dokonca bilaterálne rokovania a ja som sa veľmi jasne k niektorým týmto bilaterálnym rokovaniam vyjadril. Podľa mňa je dôležité, aby bola Európa opatrná, keď robí takéto kroky a chce podporovať európsky spôsob konania pretože iné veľmoci oveľa razantnejšie presadzujú svoj spôsob konania a tie sa stávajú hlavným faktorom pri rokovaniach. Nie je to žiadna jednoduchá a džentlmenská hra. Niekedy je dokonca až brutálna táto hra, ale nemyslím si, že by Európa mala používať brutálne prostriedky, také ako niektorí iní hráči tejto hry. Či už je to v boji o suroviny, to je jedna taká oblasť, kde je veľa otázok. Dostupnosť surovín. Vidíme, čo robí Čína v niektorých častiach sveta v súčasnosti. Ale uvidíme, či napokon rozhodne cena. Ale možno nie len cena, finančná cena, možno aj politický faktor. Politické faktory vstúpia do hry. Niekedy som celkom pobavený, keď niektorí ľudia nechcú vnímať politický rozmer celej veci, ako keby sme mohli politické faktory vynechať ľubovoľne, lebo sa nám zachcelo. Ďakujeme, pán Manx, pán van Sloten. Ďakujem. Vypočul som si veľa hodnotných príspevkov a mnohé potvrdili to, čo som povedal o úlohe tohto výboru niekoľko vecí, ku ktorým by som sa chcel vyjadriť. E, padlo tu veľa kritiky na ekonomický finančný systém. E, boli sme na pokraji doslova celkového zrútenia sa svetového finančného systému, ale chcem vám pripomenúť jednu vec. E, to, čo naďalej fungovalo, to bol globálny obchodný systém. Videli sme isté prvky protekcionizmu, na miestnych úrovniach, napríklad zvýšenie dovozného cla a podobne, ale táto obchodná politika alebo obchodný systém fungovala. To aj vďaka organizácii VTO, ktorú EÚ a podniky podporujú. Takže na toto by sme nemali zabúdať. Čo sa týka poľnohospodárskych reforiem, to je otázka môjmu srdcu veľmi blízka. Keď počujem, že v roku do roku 2020 chceme e, väčšiu konkurencieschopnosť, lepšie, efektívnejšie využívanie zdrojov, nízkohlíkovú ekonomiku a tak ďalej. Prečo vidíme diskriminačný prístup e, k nerastným surovinám, či už sú to uhľovo e, díky alebo rôzne iné suroviny? ak niektoré ne, nečakajte, že tie e, súroviny prídu e, bez e, nejakého cla a určite teda nebudeme môcť dosiahnuť naše ciele, ak budeme využívať tento diskriminačný prístup. V tom, čo sa týka dovozov, myslím si, že podniky sa, alebo my sa nesústredíme len na vývoz, ale aj na dovoz a na nižšie ceny. A myslím si, že to všeobecne vedie k vyššej efektivite systému. Môžem hovoriť len za môj sektor, a to je e, chemický priemysel. Ale zníženie sadzieb e, viedlo k veľmi veľkej konkurencie schopnosti eh, a efektívnosti. A napríklad, čo sa týka USA, o, ktorom sa tu, o ktorých sa tu hovorilo, že sú veľmi protekcionistické, nož ak porovnáme náš o, eh, chemický priemysel s americkým priemyslom, to náš priemysel je na tom oveľa lepšie, pretože sme otvorení a transparentní. Uh, No už, pán Kaspari, myslím si, že za posledné roky dochádza k úzkej spolupráci, došlo k úzkej spolupráci medzi komisiou a členskými štátmi a e, dúfame, že aj napríklad e, obchodná do, dohoda o voľnom obchode s, s Južnou Kóreou e, pripraví cestu pre podobné ďalšie dohody a že do týchto dohôd budú zapracované aj e, dôležité sociálne, environmentálne a podobné doložky. Myslíme si, že je tu situácia, z ktorej profituje každý, možno nie úplne každý sektor, ale e, európska ekonomika určite. Ďakujem. Ďakujem, pán Ansdor. Ďakujem, pán predseda. Nedávno som bol predsedom e, česko-čínskej e, delegácie v Číne a mám niekoľko pripomienok k tejto návšteve. Poprvé, Čína je v procese e, prechodu od vývozu, od ekonomiky zameranej na vývoz, na ekonomike zameranej na dovoz, pretože v minulosti čínskom čínska vláda zaviedla veľmi nízku v minulosti nebola minimálna mzda v Číne, ale nedávno alebo za posledný čas už bola niekoľkokrát zvýšená minimálna mzda v Číne. A myslíme si, že teda aj, aj to cítime, cítime, že veľká konkurencia z čínskej strany a mal som pocit, že predovšetkým mladí občania chcú uh, modernosť a keď sme navštívili niektoré eh, spoločnosti, napríklad spoločnosti vyrábajúce auta, eh, priemerný vek zamestnancov bol 29 rokov. Číňania eh, masovo vysielajú mladých ľudí do Európy, aby študovali vyspelé technológie pre, do Európy aj do USA. A raz na, nadíde čas, keď budú e, s nami súťažiť nie len čo sa týka do e, nízkej e, ceny tovaru, ale aj v oblasti vyspelých technológií. Takže to bude taká dvojitá výzva pre nás. Väčšie príležitosti na vnútornom čínskom trhu a ťažká, tvrdá konkurencia Eh, sa týka ekonomiky. Takže moja otázka na členov panelu by bola, ako sa pripravujeme na eh, tieto výzvy. Ďakujem. Nuž, ak by jeden z rečníkov rád odpovedal na túto otázku, tak by som vám odovzal slovo, kto by chcel odpovedať. Yeah. Ehm, pán Van Sloten. China je naozaj obrovská príležitosť pre európske podniky, ale zároveň, ako ste správne poznamenali, je to tiež veľmi veľká výzva. My sa nebojíme konkurencie zo strany Číny a nemali by sme sa uchýliť k protekcionizmu. Mali by sme otvorili čínske trhy pre e, európske trhy a e, mali sme aj e, návštevu z Európskej hospodárskej komory v Číne a hovorilo sa o týchto otázkach priamo na mieste. Áno, mali by sme plne využiť príležitosti, ktoré máme. Európa by sa mala snažiť o otvorenie čínskych trhov a zaručiť to, že e, Čína bude hrať férovo. Ale na druhej strane my v Európe musíme tiež zabezpečiť, že my budeme e, mať dostatočnú konkurenciu, respektíve, že budeme vedieť súťažiť, dokázať súťažiť s Čínou. A e, ešte dám vám jeden príklad, zameriam sa zase na môj sektor. Čína sa stavia proti dohode s o nulových sadzbách cieľ z Dohy. To clo je 24 a tento sektor je samozrejme veľmi citlivý. Ale eh, bohužiaľ eh, doslova plačem, keď vidím, že pri klimatických zmenách robíme veci, len my tu v Európe máme veľmi ambiciózne ciele bez e, účasti Číny. Ak máme, ak vážne berieme konkurencieschopnosť Európy, musíme zabezpečiť to, že veci budeme robiť tu v Európe, ale tiež e, byť v súlade s tým, čo robia naši hlavní konkurenti pretože inak budeme vidieť relokalizáciu podnikov, presúvanie podnikov a to určite nie je v záujme ani zamestnancov, ani v záujme podnikov, ani v záujme celej Európy. Ďakujem a teraz odovzdám zlomová slovo pánovi Boldenovi z komisie a potom zatvoríme stretnutie. Ďakujem, pán predseda keď sa pokúšam za minútu zhrnúť také dôležité a závažné otázky, to je dosť nebezpečný počin, ale pokúsim sa o ne. Musíme robiť viac, oveľa viac, vo Žičíne. Je to druhý najväčší obchodný partner pre Európu, zdroj rozličných tovarov a produktov pre našich občanov a zároveň trošku hrozba pre našich výrobcov. Je to zároveň obrovský trh. Van Sloten to vidí skôr ako príležitosť, než ako ohrozenie, ale to ohrozenie podľa mňa zostáva, niektorí predrečníci spomenuli, že ohrozenie, ktoré prichádza z Číny, netreba podceňovať, pretože máme obchodný deficit s Čínou. Veľmi sa obávame, že čelíme bariéram, v služboch, v službách napríklad, pri verejnom obstarávaní, keď obchodujeme s Čínou a nedokážeme presadzovať plnenie zákonov a dohod, najmä v oblasti duševného vlastníctva. A zrazu vytvárame rozličné politiky pre priemyselné odvetvia a potom tu máme zrazu nútený transfer technológií, s, ktorými, s ktorým sa nevieme vysporiadať. Ako, ako to budeme riešiť. Na úrovni VTO sme relatívne optimistickí, pretože máme pocit, že týmto spôsobom, nastavovaním opatrenia politik, máme postupovať aj ďalej, ale Čína by mala byť predmetom strategickej diskusie, pretože je tu istý potenciál, ktorý by sme mali sa snažiť naplniť v našom dialogu. Našim cieľom musí byť presvedčiť Čínu, aby odolala pokušeniu istého hospodárskeho nacionalizmu a aby sa venovala tomu, čo legitívne môže dosiahnuť a technologicky dosiahnuť iba spoluprácou s partnermi, ako napríklad Európska únia. Toto by mal byť náš cieľ. Ďakujem za slovo. Ďakujem komisii aj našimi, našim trom hosťom, rečníkom. Myslím, že to bola naozaj debata, v ktorej sme sa veľa dozvedeli. Ďakujem za váš čas a za to, že ste sa s nami prišli pozhovárať. Prechádzame teraz k bodu číslo 14 nášho programu. Je to trošku pôda, na ktorej sa dá pošmiknúť ako na banánovej šupke. Ide o dohody o obchode s banánmi. Gabriel Marso je našim hostom. Prosím, príďte sem za predsednícky stôl. Tí z vás, ktorí nerozumejú, čo to je banánový režim, stručne vám poviem, že 15. decembra 2009 Európska únia a skupina latinskoamerických krajín Spojené štáty tiež dosiahli dohodu o clách pri dovoze banánov, čím sa uzavrela veľmi dlhá a plná sporov debata, ktorá trvala celé roky a týkala sa banánov. Dovozný režim teraz umožní, aby 3 štvrte milióna tón týchto tohto ovocia pochádzalo z krajín AKT, bude to bez cla a keďže predtým sta- bolo clo vo výške 176, bol som zapojený do tohto rokovania pred mnohými rokmi, keď tarif bol 176 eur za tonu a keď sme mali finančné záujmy vo firme Čikita. My ako Európania bol to vtedy najväčší importér banánov, na ktoré bolo uvalené clo do Európskej únie a obchodovanie e, tohto typu sa, dúfajme, už čoskoro skončí. Uh, Dámy a páni, mám to potešenie privítať medzi nami Gabriel Marso, ktorá je špičkovou poradkyňou oddelenia Svetovej obchodnej organizácie pre právne veci. Začala tam pracovať v septembri 1994 a jej hlavnou funkciou bolo riešiť spory VTO. Do roka 2010 bola súčasťou kabinetu riaditeľa eh, DG VTO Paskala Lamiho. Lamy je docentom na právnickej fakulty, ženevs- fakulte Ženevskej univerzity, kde sa vyučuje eh, medzinárodný rozvoj a obchodovanie a takisto zákony, ktoré uplatňuje Svetová obchodná organizácia. predstaví nám spory, ktoré sa týkajú dohody o banánoch a dohody o obchode s banánmi. Kým jej odovzdám slovo, dovolte mi, aby som ešte pripomenul, že táto dohoda prešla aj Európskym parlamentom, ktorý práve teraz rieši tento problém a rozhoduje sa, že či parlament bude s dohodou súhlasiť alebo nie. Spravodajkyňou je Francesca Brazini. Nech sa páči. Pani Marso, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes s vami môžem byť. Poprosili ma, aby som stručne sa k vám prihovorila a porozprávali sme sa o dohode o obchode s banánmi, pričom sa obzrieme trochu späť do pozadia tejto dohody aj do histórie, ale zároveň sa budeme zaoberať perspektívou. Aby ste mohli lepšie pochopiť, prečo táto dohoda je takou dôležitou pri ukončení sporov týkajúcich sa banánov. Mnohí z vás ste odborníci, ale ja by som sa vrátila k základnej veci, ktorá nám pomôže pochopiť, čo vlastne sa dohodlo pri tejto dohode. Jednou, jedným z základných princípov alebo zásad GATT eh, VTO je, že všetky produkty, ktoré si medzi sebou vymieňajú členovia GATT a členovia VTO, by mali podliehať rovnakému režimu, ako keby to bola myšlienka všetkých, ktorí patria do toho istého klubu. Keď dovážam stoly alebo banány, cla budú 30 Potom to znamená, že všetky podobné stoly, ktoré pochádzajú zo všetkých ostatných krajín, ktoré sú členmi GATT alebo VTO, by mali mať to isté clo 30 pretože sú všetci tiež členmi toho istého klubu. Tieto dlho sa vlečúce spory ohľadne banánov vyplývali z faktu, že Európa mala za sebou dlhú históriu úzkých kontaktov s krajinami AKT a Európania sa správali, e, riešili banány z týchto krajín finančne inak a lepšie, priaznivejšie ako dovoz banánov z iných krajín. Keď chcem Ehm, vysvetliť svojim študentom, o čom sú spory o bananoch na univerzite, kde učím, zvyčajne poviem, že to je dlhá a komplikovaná právnická história a i latinskoamerické krajiny, aj krajiny eh, AKT bojovali, aby oni práve, práve oni boli čímsi zvláštnym pre Európu, aby mali istú výsadu, výhodu. Príbeh banánov nemusí byť priamo boj, bojom alebo vojnou medzi Amerikou a ostatnými, hoci Amerika sa snažila nastoliť isté sankcie, ale ja sa k týmto sankciám zo strany USA vrátim. VTO umožňuje bohatým krajinám priaznivejšie dovážať banány z rozvíjajúcich sa krajín, než z rozvinutých krajín. Napríklad Európa môže povedať, keď doveziem stoly z Kanady, ja som mimochodom z Kanady, tak bude clo 30%, ako to vždy všetkým členom tohto klubu robím, keď dovážam stoly. Ale keď dovážam stoly alebo iné veci z rozvíjajúcich sa krajín, potom toto clo bude nula. Pravidlo však je také, že keď podobné stoly začnú prichádzať zo všetkých rozvíjajúcich sa krajín, mali by sme tiež im poskytnúť nulové clo. A tu je jadro problému. Európania sú veľmi veľkodušní k rozvíjajúcim sa krajinám, to je o nich známe, ale čo sa týka dovozu z krajín AKT, tam bola situácia vždy priaznivejšia zo strany Európy. A v kontexte banánov najmä. Európska únia ne, uvaľuje žiadne clá, keď sa dovažujú barany z krajina KT a veľmi vysoké clá práve naopak uvaľujú na krajiny, ktoré impor- na latinskoamerické krajiny, z ktorých sa barany dovažajú. Takéto obmedzenia, dokonca aj v počte bananov, kvóty e, sa uplatňujú len pre latinskoamerické krajiny a nie pre iné. Samozrejme, že latinské americké krajiny to nahnevalo, boli žiarlivé, začali žiarliť a začali spor najprv na pôde organizácie GATT, teda dohody o obchode a clach, a tvrdili, prečo chcete len banány z krajín a AKT. Prečo sa nesprávate rovnakým spôsobom ku všetkým? Bolo mnoho sporov a európske Európska komunita, Európske spoločenstvo povedalo organizácii GATT, nesmiete takéto zvýhodňovanie, takéto výsady poskytovať krajinám AKT. Na pôde GATT e, spory neboli až také ostré. Na pôde VTO, Svetovej obchodnej organizácie, i keď Európania trošku zlepšili režim s krajinami AKT a znížili diskrimináciu voči latinskoamerickým krajinám, Latinsko latinské krajiny e, sa stiažovali v USA a vyhrali. Niekoľko sporov vyhrali. Vždy, keď tzv. súd Svetovej obchodnej organizácie prikázal Európanom, musíte prestať takúto diskrimináciu voči Latinskej Amerike. Predsa len je VTO rozšírenou rodinou a všetci členovia rodiny by sa mali e, tešiť rovnakému zaobchádzaniu. V istom bode však Američania sa rozhodli uvaliť sankcie, pretože Európania veľmi nemodifikovali svoj režim s banánmi. Samozrejme, Američania banány nepestujú a nevyvážajú, ale majú firmy, ktoré majú záujmy, sú tu služby, ktoré súvisia s banánmi a majú svoje záujmy v Latinskej Amerike. Pri príležitosti rokovaní v Dauha Európania slúbili, že zlepšia situáciu, ktorá vtedy panovala a že clá budú uvaľovať len v takom zmysle, aby sa odstranili kvóty a iba členov, členovia VTO budú z nich profitovať, požiadali o istý, istú časovú lahotu, dokedy vysporiadajú finálnym spôsobom. E, problém s banánmi. Dali dve výnimky. Vyžiadali si 6 až 7 rokov, kým túto záležitosť uzavrú a po druhé museli nájsť takú e, colnú sadzbu pre banány, ktorá by korešpondovala s tým, čo chcela Svetová obchodná organizácia dosiahnuť. Problém bol, že v, na pôde VTO GATT nie sú žiadne pravidla, ktoré by rozkazovali, aké colné sadzby, nie sú žiadne tabulky, ktoré by pri, prikazovali, čo v akej výške má byť. Keď jedna krajina chce dovážať produkty a uvalí na ne clá, musí rokovať, aké budú s hlavnými dodávateľmi tohto produktu. Tentokrát museli rokovať Európania s Latinskou Amerikou. Európania a Latinská Amerika začali hľadať, aká by bola úroveň sadzieb, na ktorej by sa mohli zhodnúť. Nedokázali sa zhodnúť, boli dve arbitráže a vždy keď sa na stôl dostala nejaká ponuka, nejaké číslo, odpoveď druhej strany bola, toto číslo nie je dobre. Rokovanie z Dauha Európanov istým spôsobom zavezovali a Latinská Amerika na to poukazovala. Chcela také clo, ktoré by korešpondovalo s takou situáciou, kedy by krajiny AKT nemali žiadne výhody, žiadne výsady. To bolo dosť zložité dosiahnuť. Paralelne s takýmito úsiliami Európanov nájsť tú správnu colnú sadzbu pre Latinskú Ameriku a pri dovoze s banánmi, Európania si želali dostať svojim záväzkom voči krajinám AKT. AKT vždy vyvážali banány aj iné ovocie za nulovú colnú sadzbu a tak Európania povedali jediným spôsobom, ako môžeme dostávať banány za nulovú colnú sázbu je, ak sa dohodneme o voľnom obchode s niektorými z krajín AKT. Vtedy začalo nové rokovanie. Zároveň s dohodou o, voľnej obchode, dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a niektorými krajinami AKT Európania zároveň hľadali tú správnu colnú sazbu pre ostatné krajiny, ktoré nepatrili do skupiny AKT. Bolo to ťažké, to som už spomínala. A boli tu mnohé ťažkosti. V roku 2005 pri príležitosti ministerského stretnutia v Hongkongu Latinská Amerika hrozila, že zablokuje celý proces rokovania a že celé VTO vlastne bude zbytočné na nič. Takáto dilema sa vyriešila tým, že norský minister obchodu začal fungovať ako mediátor. Dokázal zblížiť stanoviska Latinskej Ameriky a Európanov, ale nepodarilo sa dospieť až k tej záverečnej dohode, k tomu poslednému kroku. V roku 2007 sa začal nový spor. Panama a Kolumbia iniciovali spor, v ktorom tvrdili, že Európa Pania nekonajú v dobrej viere a nesnažia sa veľmi uh, nastaviť správnu colnú sadzbu, na ktorej sa predtým dohodli. Kolumbia a Panama požiadali generálne riaditeľstvo, ktoré viedol Pascal Lamy, aby zaintervenoval a aby oddelenie pre tovary sa zapojilo do celej hry. Pascal Lamy vedel, aké sú hranice európskeho vyjednávania, ale snažil sa udržať aj priaznivé kontakty medzi krajinami AKT a Európanov. Zároveň sa snažil využiť všetky multilaterálne vzťahy, ktoré v Európe boli. Ja som sa snažila pomáhať pánu Lamimu. Boli tam stovky zasadnutí, schôdzi a porad, na ktorých sme sa snažili nájsť riešenie, podmienky, tarify, cla. V júli 2008 Eh, generálne riaditeľstvo vedené pánom Lamim konečne vypracovalo isté podmienky, ktoré sa prijali. Európska komisia ich prijala, ale nie všetky latinskoamerické krajiny. Generálne riaditeľstvo povedalo, pán Lamy povedal, dvere sú stále otvorené, ale ešte stále treba vykonať kus práce. Toto urobila komisia, spolupracovala priamo s Latinskou Amerikou a napokon sa dočkala plodov tohto úsilia. V decembri 2009 komisia a Latinská Amerika a producenti MFM, nazývame ich tak, pretože sú mimo AKT, dosiahli dohodu o veľmi priaznivej colnej sadzbe, ktorá bola uzavretá na istý čas. Toto je základ dohode, dohody o obchode s banánmi, ktorý zatiaľ neschválila Všeobecná rada. Dohoda o obchode s banánmi je viac ako obyčajná dohoda o obchode s banánmi. Táto dohoda z hľadiska VTO je najdôležitejšie vyriešenie sporu v celej histórii existencii organizácií GATT a VTO. Nielen preto, že to vyriešilo tisícky, teraz preháňam, ale stovky sporov o banány v Európe, ktoré boli medzi Latinskou Amerikou, USA, Európou a krajinami AKT, ale je jasné, že týmto sa vyriešia mnohé záležitosti ďalšie, ktoré boli naviazané na obchod s banánmi. Áno, je to dohoda o obchode s banánmi, ukončilo to dlhotrvajúce spory, ale zároveň to e, ovplyvnilo tri rozšírenia Európskej únie. Európska únia sa postupne skokovo rozširovala, tak sa pripájali nové krajiny a záležitosť s banánmi a clami na banána sa nikdy nemohla uzavrieť pre tieto rozširovania. Súčasťou dohody o obchode s banánmi je teda aj požehnanie týmto rozširovaniam EÚ, odkedy sa začalo rokovanie z GATT a VTO. Ďalším priaznivým dopadom bol vplyv tejto dohody na rokovania z Dauha. Je to istá, istá ranná alebo skorá žatva, pretože banány nie sú len jedným z tropických druhov tropického ovocia, totiž to majú zvláštnu výnimku. Pri tropickom ovoci budeme vidieť nejaké škrty, nejaké znižovania, ale banán sa považuje za niečo zvláštne, bude mať osobitný režim a táto dohoda o obchode s banánmi znamená, že aj keď sa pristúpi k istým škrtaniam pri banánoch, budú to, mm, budú to obmedzené škrtania, nie, nie také, aké platia pre všetky tropické ovocia. Je to zároveň gentlemanská dohoda, ktorá sa týka viacerých plodín, nielen banánov. Záverom, Iste si aj vy teraz uvedomujete, že dohoda o obchode s banánmi je čím si oveľa viac než obyčajnou dohodou. Ukončil spory, uzavrel rozšírenia Európskej únie a nastavil dôležité aspekty, ktoré sa týkajú rokovania v Dauha z hľadiska multilateralizmu a inštitucionálnej úrovne sa pozerajúc Dohoda o obchode s bananmi je jednou z najdôležitejších, ktoré uzavrala Svetová obchodná organizácia a preto by som vám zablahoželala za váš prínos k tomu, tejto dohode. Ďakujem vám. Well, <clears throat> Gabriel, I I knew... Gabriel, no ja som si myslel, že som vedel už niečo o tomto banánovom režime. Sledoval som to, ale vidím, že si nám tu eh, situáciu ešte viac objasnila. Ďakujem za veľmi explicitné vysvetlenie a za také vysvetlenie, ktoré nám naozaj pomohlo pochopiť túto situáciu. A teraz by som chcela poprosiť pani Bazíny, spravodajkyňu, o vyjadrenie. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani Marso Ďakujem za to, že nám tak bohato opísala túto zložitú a zdlhavú e, záležitosť. Mm, vlieklo sa to už dlhé roky. Ale ak dovolíte, dve otázky by som vám chcela položiť. V závere vašej prezentácie ste hovorili o obsahu tejto dohody zo Ženevy. Nemali by sme hovoriť o dohode, ktorá sa týka iba banánov, pretože sa to týka aj iných výrobkov. A týka sa to aj iných e, vzťahov, obchodných vzťahov EÚ. Mohli by ste nám teda konkrétnejšie vysvetliť, aké sú výhody pre Európu tým, že táto dohoda bola e, konečne e, schválená. Objektívne, e, čo pokrýva táto dohoda okrem banánov? A taktiež sa pýtam, ako, aké postupy boli o, o, odblokované alebo zlepšené. A ešte jedna otázka, ktorá vyplýva z tej prvej Predstavme si opačnú situáciu. Keby nebola táto dohoda, aké negatívne dôsledky by to e, znamenalo, zo sebou prinieslo pre Európu? Tak, čo sa týka sporov, vy ste hovorili o otvorených sporoch, ktoré, ak som to správne pochopila, budú vyriešené touto dohodou. Pýtam sa teda vás, aké sú, aké sú prínosy tejto dohody. A taktiež sa pýtam, čo, čo z toho môžu vyťažiť členské krajiny aj VTO. A pýtam sa, aké opatrenie sa bude týkať Európy, alebo aké opatrenie by musela prijať e, opat- Európa, keby táto dohoda nebola schválená. Ďakujem pekne, Daniel. Vážení kolegovia, kolegyne, myslím, že sú jasné výhody tejto dohody. Ehm, bolo tu presne opísané, ako konečne tento dlhý e, spor bol ukončený a ako to e, vlastne stiažovalo aj život v iných oblastiach Európe. Potom e, je tu taktiež výhoda, že USA už nebudú môcť žiadať znižovanie e, cieľ a všetci sa zhodneme, že banány zohrávajú dôležitú úlohu práve v týchto krajinách. A to je e, niečo, čo možno, že nezlepší jednoznačne situáciu v týchto krajinách. Latinskoamerické krajiny e, určite budú teda zníženie cieľ bude mať dopad na výrobcov bananov v krajinách AKT. Napriek tomu sú tu aj vyrovnávacie opatrenia, Hovoríme o 280 eh, miliónoch eur eh, ročne, ktoré idú výrobcom na Azorských ostrovoch, na Madére, na francúzských zámorských oblastiach a tak ďalej. A potom je tu aj Európsky eh, balík Európskej komisie 190 miliónov eur potom to zníženie cla na nulovú úroveň Takže naozaj e, mnohé úsilie vo vzťahu s partnerskými krajinami mm, ide o to podporovať výrobcov, nielen našich európskych. A ja sa chcem opýtať, myslíte si, že sťažnosti európskych výrobcov bananov sú opodstatnené? Myslíte si, že táto dohoda naozaj bude mať negatívny dopad na výrobcov EÚ? E, e, e Eh, čo vyplýva eh, z vašej eh, skúsenosti? Myslíte si, že tie sumy trojmiestne naozaj pôjdu do tejto oblasti, alebo či budú ponúknuté nejaké alternatívy? Každá kríza so sebou prináša aj príležitosti tá dohoda po 20 rokoch sporu by určite mala byť príležitosťou na nový začiatok a tie prostriedky, ktoré poskytuje EÚ, by mali byť videné ako e, príležitosť. Treba e, pomôcť aj e, tým, ktorí sa nevinujú iba pestovaniu banánov, ale aj iným plodinám, a ktorí si tak potrebujú zabezpečiť svoje živobytie. Ďakujem pekne, Daniel. Pán Sperony. Pán predseda, chcem sa poďakovať pani Marso za prezentáciu a chcem položiť nasledovnú otázku. sú zmenené vzťahy medzi krajinami AKT a e, inými krajinami, čo sa týka e, dovozu bananov, zvyhodňujú sa tie krajiny, ktoré nie sú krajinami AKT. Ja sa pýtam, či vieme, aký to má dopad na nielen európskych e, pestovateľov banánov, ale aj ostatného ovocia. E, aký pozitívny alebo negatívny dopad e, to so sebou prinieslo sa, poskytuje sa teraz pomoc e, dovozcom ovocia. A ja to hovorím vo vzťahu e, s tými, ktorí dovážajú broskyne, hrušky a tak ďalej. Teda to, čo by mohlo tvoriť konkurenciu pre banány. Ďakujem pekne. Teraz Joe. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zareagovať na opis toho sporu pred eh, Ženevskou dohodou. Vy ste eh, sa odvolávali na stiažnosti Latinskej Ameriky. Oni sa cítili diskriminovaní boli to naozaj tieto uh, latinskoamerické krajiny alebo uh, možno nejaký stred záujmov medzi nadnárodnými obchodnými spoločnosťami, uh, ktorých záujmy boli uh, podľa nich uh, pošliapávané, hlavne čo sa týka dosahovania maximálnych výnosov uh, koho e, záujmy, ko, koho záujmom naozaj slúži e, táto ženevská dohoda. EÚ e práve podpísala dohodu o voľnom obchode s Peru a Kolumbiou. Neznamená to teraz veľké roztrieštenie pestovateľov banánov a mali výrobcovia v krajinách AKT budú vo veľkej nevýhode kvôli nedávnemu vývoju a e, týka sa to aj podpísania dohody o voľnom obchode s Peru a Kolumbiou. Takže teraz je to e, v prospech veľkých e, firiem United Fruits, Chiquita a tak ďalej, ktorí majú veľmi silnú lobby a niektoré ich aktivity vo vzťahu s ľudskými právami alebo odporom voči e, odborom sú dobre známe. A potom sú tu tí výrobcovia, ktorí sú teraz nevyhodňovaní, ale e, oni naozaj e, pestovali banány, ktoré tak, takým spôsobom, aby to bolo v záujme malých pestovateľov a odborov. VTO myslí na všetky tieto body? Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť? Ďakujem, Joe. Ja by som ešte doplnil Pani eh, Marso možno, že nemusí reagovať na všetky eh, otázky. Dostane sa k slovu aj komisiu, komisia. Možno, že nevšetky sú určené eh, rečničke. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa naozaj poďakovať pani Marso za e, tie e, úplné informácie o tejto dohode VTO, ale odvtedy už došlo k novému vývoju. E, o niektorých už hovoril môj kolega. Ja by som sa vás opýtal nasledovné škrty vo vzťahu e, s Kolumbiou a s Peru sú v súlade s Ženevskou dohodou z roku 2009. E, spadá to všetko do e, agendy VTO z Dauha. Mm, ste svedkami nových sťažností alebo máte pocit, že by mohli že by sa situácia mohla skomplikovať čo sa týka budúceho obchodovania s banánmi, teda medzi e, týmito e, pestovateľmi a EÚ. Chcem vám povedať, že keď som bol v Ekvádore, tak som, e, som naozaj sa rozprával s obchodníkmi, ale aj s pestovateľmi banánov v tejto krajine. A oni povedali, že s touto dohodou EÚ že sú v horšej e, pozícii po tej dohode o voľnom obchode medzi EÚ, Peru a Kolumbiou, takže majú menšie šance. Mm, vidíte teraz novú možnosť, že sa Ekvador bude stiažovať na pôde VTO a máte pocit, že rovnaké preferencie by mali byť poskytnuté Ekvádoru možno e, keď sa e, vyjednávania dostanú do ďalšieho kola. A ešte sa obraciam na komisiu. Ste ochotní poskytnúť Ekvádoru rovnaké preferencie ako e, Kolumbii a ostatným e, latinskoamerickým dodávateľom? Teda porovnateľné s krajinami AKT? Ja sa pýtam, či to nie je zneužívanie rozvojových e, prostriedkov vlastne preliať tie prostriedky do inej finančnej e, kapitoly. Ďakujem pekne, Gabriel. Teraz vás poprosím, aby ste odpovedali na tie otázky predtým, ako dostane slovo komisia, ale ešte ja doplním jednu otázku. E, Bob Dole bol bol ten, ktorý podnetil logistický e, proces. Je to správne? A ak áno, e, bol zamestnaný takou veľkou nadnárodnou spoločnosťou ako napríklad Chiquita? Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Najprv trošku viac detajlov ohľadom výhod tejto dohody. Už som to aj hovorila, ale samozrejme eh, výhodou je urovnanie sporu. Ak eh, Európanom záležalo na tom spore, ktorú za, ktorý začala Latinská Amerika, eh, teda to im záležalo na tom spore, ale tiež im dosť vadili uh, Eh, tie tzv. sankcie zo strany USA po sérii sporov. A tie sankcie boli potom odstránené v roku 2001 po začatí eh, rozhovorov v Dohe. Boli teda odstránené alebo aspoň pozastavené, pretože Európania slúbili definitívne vyriešiť tento problém. Dá sa aj povedať, že jedným, jednou z, z dôležitých výhod je urovnanie tohto sporu. V Latinskej Amerike záleží možno viac na obchode s fyzickom obchode s banánmi a Američanom záležalo ani nie až tak na tom obchode, samotnom obchode s banánmi, ale na ďalšom, ďalšom priemysle, ktorý súvisí s banánmi. A súd VTO vyniesol rozsudok, že vlastne Európa preferovala dovoz z AKT a že to tiež bolo proti, e, namierené proti e, poskytovaným službám z iných krajín a konkrétne napríklad z USA, preto boli aj uvalené sankcie. Takže áno, vyriešili sa niektoré spory a tu hovorím naozaj o takom najväčšom spore alebo najväčš diskutovaných oblastiach vo VTO. Ja nechcem túto obšírne rozoberať, ale dohoda o banánoch zo Ženevy hovorí o tom, že keď tú dohodu ratifikujú všetky zúčastnené strany, Európania budú mať právo predstaviť eh, istý nový program a všetky krajiny v spore vrátane USA sa zaviazali podpísať urovnanie sporu. Takže toto je dosť dôležitá vec. Prvý spor bol začatý prostredníctvom GATT, eh, zahrňal 5 eh, krajín Latinskej Ameriky, vývozcov eh, banánov, Eh, pred, eh, predchádzajúcich vývozcov banánov a USA. A všetky možné sankcie, ktoré teda by mohli byť reaktivované, aj keď nechcem teraz hovoriť eh, veľmi podrobne. Všetky sankcie teda boli pozastavené v roku 2001, ale mohli by byť znova uvalené. E, ďalšia výhoda, spomenula som to, urovnanie e, alebo vyriešenie rozšírení EÚ. E, predvídala alebo je, bola povinnosť kompenzovať straty niektorých eh, trhov, ak napríklad eh, Polsko malo nulovú sadzbu na banány a vstúpi do EÚ, tak potom tá sadzba išla hore a EÚ mala povinnosť kompenzovať. A eh, rozšírenie je právne ukončené len keď všetci povedia, všetci vývozcovia povedia, že áno, som spokojný s tým, čo máme a všetko je v poriadku. Pokiaľ tento, táto ženevská dohoda alebo dohoda o banánoch ešte nebola uzavretá, pokiaľ ešte je e, vlastne len vysí vo vzduchu, tak Európa je na tom istom mieste, ako to bolo na začiatku rokovaní VTO. Potom ďalšia vec, ktorá súvisí s rokovaním z Dohy, áno, pán Kasany, máte pravdu, je to prepojené na dohodu o banánoch. Toto, e, táto gentlemanská dohoda sa týkala Latinskej Ameriky a AKT e, ohľadom tropických produktov, nielen banánov. A e, to bolo na dobrovoľnej báze, nikto ich nenútil, takže nejde tu len o vyriešenie sporu s banánmi, ale celkovo sporu alebo respektíve otázky tropických e, produktov. E, táto banánová dohoda by sa mala považovať aj za súčasť možných rokovaní alebo postupných rokovaní v Dohe a tie škrty, ktoré sa e, vyjednali, budú jediné, ktoré sa budú požadovať od Európskej únie. Takže mohlo by sa povedať, že toto sú také tie tri hlavné kategórie výhod. A jedna tá hlavná výhoda je samozrejme ten krok vpred v kontexte rokovaní z Dohy. A tiež aj inštitucionálny mier, ktorý vlastne prinášajú Európania do eh, VTA, eh, do VTO eh, vďaka tejto dohode. Nož, čo sa týka dôsledkov alebo negatívnych dôsledkov, eh, ak by nedošlo k ratifikácii dohody, tak Európania by nemali právo eh, vypracovať nový zoznam eh, sadzieb na banány v súlade s VTO a ak teda samozrejme nedojde dohode, tak aj Latinská Amerika alebo tí, ktorí sú nespokojní, tak eh, budú naďalej pokračovať v spore a e, rozšírenia nebudú právne uznané. Takže dalo by sa povedať, že negatívne dôsledky neratifikácie by boli také, že Európa, VTO a e, multilaterálny systém e, nebudú mať prínos veľmi pozitívnych Um, stránok tejto dohody. A VTO by uh, nevyslala niekoho na, tento, na túto dohodu, aj keď uh, by to bola perfektná dohoda medzi MKD Airbusom a Boeingom, uh, ak by to bolo finančne veľmi zaujímavé. Ale dôležitá je tá multilaterálnosť pri tejto dohode. Niektoré otázky, ktoré ste sa spýtali, ako napríklad dopad na európskych výrobcov alebo výhoda pre e, krajiny, e, ktoré nie sú v AKT, e, tieto nie sú až tak moje pôsobnosti. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo Európania dosiahli v tejto dohode, je to, že uh, Ehm, je, je vlastne rovnaké zaobchádzanie alebo pristupovanie ku všetkým. Ehm, rešpektovanie povinností v rámci VTO a to, že pri devo, dovoze banánov sa bude ku všetkým pristupovať rovnako. Ale pravidlá GATT a VTO umožňujú vládám špeciálne bilaterálne vzťahy a dohody o voľnom obchode. Takže Európa týmto Eh, sa dostala do plného súladu a s pravidlami, pretože eh, uplatňuje rovnaký prístup pri dovaze, dovoze banánov a okrem toho ešte máte teraz právo vlastne lepšie pristupovať e, k, prípadne lepšie pristupovať k dovozom z AKT. E, myslím si, ale že komisia by mohla lepšie zodpovedať otázky ohľadom e, odborov a ľudských práv, ale chcem ešte poznamenať, že vo VTO E, nie je, e, VTO nemá žiadnu autoritu alebo kompetenciu zachádzať do vnútra alebo zasahovať do dohôd o voľnej, voľnom obchode. E, môže rokovať o týchto dohodách. Viem, že došlo k dohodám napríklad s niektorými krajinami, krajinami AKT a podobne. A tieto dohody s AKT alebo s Latinskou Amerikou e, ešte neboli formálne komunikované. E, VTO, samozrejme vieme o nich, alebo čítame noviny, ale vlády majú právo vyjednať obsah dohôd o voľnom obchode. Ak napríklad Ekvádor chce rokovať s niekým, alebo nejaká iná vláda chce s e, inou krajinou rokovať, tak oni majú právo rozhodnúť o tom, s kým chcú rokovať a s kým nie. Ale vláda nemôže prísť za VTO a stiažovať sa, že ja chcem v obchode s Európou a oni so mnou nechcú rokovať. Toto je čistá politika, je to vlastne predmetom vyjednávania. A čo sa týka e, iniciovania, e, či prezident Bob Dole alebo predseda Bob Dole e, inicioval tento spor. Nuž ja k tomuto nemám informácie, ale áno, Američania boli zapojení do sporu, zameriavali sa viac na služby a pri nedávnych sporoch USA neboli takí aktívni. Ekvádor bol veľmi aktívny a e, dá sa povedať, že oni e, uplatnili tzv. cross retaliation rights alebo e, práva kríž, krížovej odvety a Ekvádor teda povedal, že Európa nerešpektuje svoje povinnosti, ja som chudobná krajina, my hlavne vyvážame banány, Európa k nám e, nespravodlivo pristupuje a my chceme e, podniknúť nejakú odvetu v inom sektore a e, vet VTO umožnila takúto odvetu v nejakom sektore, napríklad e, Ekvádor mohol, e, vypr- mohol vyrábať e, perlivé víno, šumivé víno a nazývať ho šampanské. Takže napríklad Európa, dá sa povedať, že porušovala isté práva alebo pravidla, čo sa týka e, dovozu banánov a uvalenia cla a zasa Ekvádor dostal istú výnimku na uplatnenie takýchto krížových odvetných opatrení. E, v mene nášho výboru by som sa vám veľmi pekne chcel poďakovať za odpovede a za to, že ste túto klskú otázku, klskú tému predniesli e, takým zaujímavým a jasným štýlom. A teraz poprosím zástupcu komisie. Okay. Uh, you, chairman, and, uh, you, uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Moxo za zaujímavú prezentáciu. Mimoriadne prehľadnú, jasnú, dobrú, presnú. A do veľkej miery táto prezentácia sa vysporiadala aj s otázkami, ktoré vzniesli poslanci Európskeho parlamentu. Preto sa tu pokúsim len dotknúť sa obsahu tejto dohody o obchode s banánmi a poprosiť o komentár kolegov poslancov pri konkrétnejších otázkach, ktoré tu poslanci už predtým zniesli. Pani Morso spomenula, že dohoda o obchode s banánmi je nielen o banánoch a výhody tejto dohody sa netýkajú len banánov, ale aj iných produktov. Sú tu štyri košíky, tak povedia, v obchode s banánmi, samotný, samotné obchodovanie s banánmi, ďalej dohoda so Spojenými štátmi o konci právneho konania vo, voči EÚ. Súdny spor sa týmto ukončil, napokon dohoda o tropických produktoch a napokon pomalé ukončovanie preferenčných dohôd, ktorú, ktoré pani Marso tiež spomenula končenie výnimiek. Dohody s krajinami ACP, kde sa Európania zaviazali, že im istým spôsobom vykompenzujú, alebo možno nie celkom vykompenzujú, ale že príjmu isté vyrovnávacie mechanizmy, s ktorými sa liberalizácia vyváži. Myslím si, že všetko bolo adekvátne vysvetlené, takže hádam len niekoľko niekoľkými slovami k tým ukončovaniam preferenčných výnimiek a k tropickému ovociu. Dohodlo sa, že finančné okolnosti súvisiace s obchodovaním s týmito produktmi v rámci rokovaní z Dauha Tieto dohody odražajú záujmy exportných krajín, ktoré vyvážajú tropické ovocie, tropické produkty, najmä americkí proponenti, však žiadali hlbšiu liberalizáciu e, vývozu niektor, niektorých položiek. Ďalej sú tu na druhej strane záujmy krajín AKT, ktoré žiadali, aby dopady liberalizácie na obchodovanie neboli až také vysoké. V návrhu AKT o postupnom znižovaní preferencií sa toto všetko odražalo. Tento návrh by spomalil znižovanie colných sadzieb na niektoré produkty. To znamená, že implementačné lehoty na znižovanie colných sadzieb by boli dlhšie. Dohodlo sa v kontexte tejto dohody i to, že vzorce, podľa ktorých sa budú vyratávať znížené colné sádzby, sa budú riešiť v rámci rokovania z Dauha celkového rámca pre poľnohospodárstvo. Vývozcovia z Latinskej Ameriky podporovali také vzorce, také spôsoby výpočtu, ktoré súznejú s celkovými vzorcami výpočtov pre poľnohospodárstvo ako také a sú e, v rokovaní v Dauha. Zoznam takých produktov, ktoré budú podliehať takýmto výpočtom. Pri liberalizácii cieľ takisto existuje, bol navrhnutý, ako sa už e, spomenulo, ako pani Marso povedala, je to skutočne obrovská, obrovský príspevok k rokovaniam v Dauhe, pretože tropické ovocie a postupné znižovanie preferenčných e, doložiek sú zásadnou zásadným počinom a odstránením prekážok do budúcich rokovaní. Uľahčenie budúcich rokovaní. Zostávajú tu otázky, aspoň podľa mňa, účinku alebo dopadu tejto dohody o obchodovaní s banánmi na domácich pestovateľov banánov. Dovolte mi pripomenúť, že Banány sa pestujú v Európskej únii a táto obchodná dohoda sa nezaoberala týmto domácim, domácou produkciou banánov. Možno poprosím kolegov, aby sa vyjadrili aj k tejto otázke. Ďakujeme, Tauno. Čo sa týka potenciálneho dopadu tejto dohody, na európsku produkciu banánov, treba povedať, že komisia urobila vyhodnotenie dopadu už v roku 2006 pri príležitosti um, reformy obchodovania s banánmi, reformy režimu pre banány u 8 producentov banánov. Toto vyhodnotenie dopadu vychádzalo z predpokladu, že podmienky budú veľmi podobné ako tie, ktoré sa dohodli v Ženevskej dohode. A závery boli také, že spôsoby e, výpočtu, spôsoby platieb v rámci tohto režimu nebudú mať veľký vplyv na produkciu banánov. Možno tu bude dopad na výnos producentov banánov, na príjmy, ale bude to vykompenzované, pretože už v roku 2006 sa dohodlo, že sa bude subvencovať produkcia banánov v istých autonómnych regiónoch EÚ. Týmto sa ušetrí 79 miliónov euro, ktoré sa pridelia producentom bananov v ultraperiférnych oblastiach EÚ. Tieto sú najmä v regiónoch ako Kanárske ostrovy, Guadalupe, Martinik a Madeira. Komisia vidí dopad na produkciu banánov najmä v tom, že v roku 2006 sa komisia rozhodla urobiť tento krok a rozpočet, ktorý bol pridelený na tento ochranný krok by mal stačiť pred, na ochranu pred účinkami dohody o obchode s banánmi. Ďalej analizujeme situáciu na trhu s banánmi a ak bude to nevyhnutné, urobíme ďalšie príslušné kroky. Ďakujem. Ďakujem a slovo odovzdávam eh, spravodajcovi, spravodajkyni pani Berlíny. Rada by som položila otázku komisii, takú istú, ako som položila predtým pani Marso. Aký typ zapojenia, hovorí pani Muscardini, spravodajkyňa, e, očakávate pri ženevských dohodách? Čo sa urobilo, aby sme pomohli krajinám ACP a KT? a aké problémy očakávate, že vzniknú v budúcnosti. Rada by som vedela, aké opatrenia, kompenzačné opatrenia pripravujete pre producentov banánov v krajinách AKT, ktoré sa tiež zúčastňujú na tejto dohode a ako bude fungovať tento mechanizmus kompenzačný. Slovo má pán Sperony. Ďakujem, pán predseda. Nemyslím si, že sme dostali odpoveď na moju otázku. Ja som sa spýtal na dopad tejto dohody na európskych producentov európskych banánov a tiež som o zhodnotenie dopadu na európskych producentov iných iného ovoce, ktoré, môžu súd, ktoré môže súťažiť, konkurovať banánom. Ja odovzdám slovo späť komisii. Hm, snáď by oni mohli zodpovedať otázku. Neviem, či je to možné. Merci, madame, euh, merci, monsieur le président. Et je voudrais aussi... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pani Marso za veľmi jasnú pedagogickú prezentáciu. Ja nie som odborník a pre mňa to veľmi pomohlo. Čo sa týka účasti krajín AKT na, ženevskom, na ženevskej dohode, môžem vám povedať, že boli úzko zapojení, boli pravidelne informovaní o napredovaní, rokovaní a, a dali zelenú tej dohode, ktorá bola dosiahnutá, takže naozaj e, sme sa snažili ich informovať a zapojiť do rokovaní. Teraz, čo sa týka sprievodných opatrení, a e, je dôležité povedať, e, že naozaj ide o sprievodné a nekompenzačné opatrenia. Je tu návrh komisie, e, ktorý e, má za cieľ pomôcť týmto krajinám, pomôcť im prispôsobiť sa novému kontextu v oblasti obchodovania s banánmi. A e, tak ako to bolo v minulých 20 rokoch, ide o to zvýšiť ich e, konkurencieschopnosť, buď e, byť schopný e, postaviť sa novým výzvam, alebo e, sa diverzifikovať, ak si to budú želať tu sa činy budú opierať o národný akčný plán, ktorý bude musieť každá krajina vypracovať. No a na základe ich požiadavky my potom eh, navrhneme eh, podporné opatrenia. Eh, tie opatrenia budú veľmi špecifické, budú súvisieť s E, individuálnou situáciou danej krajiny. Bude to musieť byť v súlade aj s pomocou, ktorú dostávajú z Európskeho rozvojového fondu. Tu e, e, návrh komisie veľmi úzko súvisí Bola tu aj špecifická otázka čo sa týka možnosti dať tento nástroj do inej e, finančnej e, kapitoly, ale my si myslíme, že tieto sprievodné opatrenia majú byť e, úzko prepojené s nástrojom pre rozvoj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcela zareagovať na otázku pána Speroniho. Analýza eh, dopadu eh, komisie z roku 2006, eh, to sa výlučne týkalo banánov a nie iného ovocia. A te musím povedať, že si nemyslím, že tu bude nejaký substitučný efekt, teda že by banány e, zatienili e, iné druhy ovocia. Ak áno, tak potom máme odborníkov na trhy, ktorí by na to mohli poukázať a taktiež navrhnúť potrebné opatrenie. Ďakujem pekne komisii. Gabriel mi práve povedala, že e, Pascal Lamy neustále informoval krajiny AKT, o, o, o priebehu a o finančnom balíku. Pre, a ja o tom nepochybujem. Pascal Lamy bol predtým komisárom pre obchod a bol aj čel, e, veľakrát na pôde nášho e, výboru pre medzinárodný obchod a ja som si istý, že Pascal Lamy odvedol vynikajúcu prácu. Pani Marso, chceli by ste ešte niečo doplniť? Zdá sa, že nie. V poriadku, takže pôjdeme ďalej. Máme tu menší problém. E, správa Moscardini. E, žiaľ, pani Moscardini e, musela kvôli štrajku, nemohla kvôli štrajku opustiť Taliansko Eh, štrajkuje Air Italia, letecká spoločnosť. A je to štrajk, ktorý trvá a teda a naviac je tu eh, uzavretie belgického leteckého eh, vzdušného priestoru od druhej dnes po obede do zajtrajška po obede Pani Muscardini snáď príde autom zajtra do obeda, takže odložíme tento bod na neskôr a preto sa teraz dostaneme ďalej. Bod 16 bol taktiež odložený na neskôr. Bod 17. Vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie spojených národov o strelných zbraniach a ustanovenie opatrení týkajúcich sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčasti a komponentov a streliva. Mm, teraz bude e, prvé diskusné kolo, čo sa týka vykonávania článku 10 protokolu Organizácie spojených národov o strelných zbraniach. Ide o implementáciu e, dôležitého nástroju. Tu je všeobecná požiadavka pre dovoz, vývoz a, a e, e, taktiež vydávanie licencií všetkými signatármi protokolu OSN v snahe bojovať proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraniami, e, časťami a komponentami a strelivami e, podpísané v roku 2001 a vstúpilo do platnosti v júni 2005. E, návrh sa týka neautomatických zbraní, ich častí, komponentov a streliva Ehm, bol to bežný legislatívny ehm, postup v súlade s článku, s článkom 207 Lisabonskej zmluvy. Je tu teraz jednotný ehm, obchodný systém. Spravodajcom je pán Jakolíno, ktorý je tu prítomný. Ak dovolíte, jednoduchá otázka. Týka sa to aj športových zbraní. A tie ma mimoriadne zaujímajú. Ďakujem za odpoveď. Grazie, presidente. Comincio nel rispondere alla sua... Ďakujem, pán predseda. Začal by som teda svoje vystúpenie s odpovedaním vašej otázky. Odpoveď je áno. Áno, týka sa to aj športových e, zbraní, tých, ktoré sa používajú pre športové súťaže. Ten návrh bol predložený v roku 2005, v máji 2005. Týka sa e, článku 10 protokolu OSN o strelných zbraniach a zahrňa e, strelné zbranie súčasti a komponenty aj strelivo E, mal by sa preja- prijať na e, svetovej úrovni a týkalo by sa to licencií aj systému dovozu, vývozu a tranzitu e, všet- vo všetkých tých krajinách, signatárskych krajinách. To týka sa to neut- automatických e, zbraní e, pre civilné použitie, nie pre armádne použitie a ich transfer do tretích krajín. Príloha 1 nariadenia e, to je zoznam všetkých tých zbraní, pištole, revolvery, polovnícke zbranie, strelivo, a e, sú tam aj špeciálne ustanovenia pre dovoz, vývoz a tranzit e, týchto e, komodít pre, do tretich krajín. Vývozné licencie by mali byť udelované iba na základe splnenia z tých podmienok, nemôžu byť žiadne výhrady zo strany tranzitných krajín Tiež e, je tu zámer zjednodušiť e, postupy e, do maximálnej miery. Zatiaľ protokol nebol ratifikovaný všetkými krajinami OSN, zatiaľ len 75 ich ratifikovalo, 26 aj podpísalo. 90 krajín ho ešte neratifikovalo. Prijatie nariadenia radov aj parlamentom umožní e, implementáciu článku 10 vo všetkých členských štátoch a to bude e, najväčší pokrok v tejto oblasti a poskytne homogénne podmienky e, ošetrenia strelných zbraní a ich súčasti vo všetkých členských štátoch. Myslím, že pôvodný text ukazuje, že je tu potreba harmonizácie všetkých postupov, aby sa zabezpečili e, správne bezpečnostné postupy a normy a e, podpora priemyslu je tu tiež súčasťou. Samozrejme, štokholmský, štokholmský program tu zohráva dôležitú úlohu. To bolo uh, uh, um, v decembri roku 2009 odsúhlasené radou a e, riešilo tá aj e, bezpečnosť na vonkajších hraniciach rastlín. E, na vonkajších hraniciach krajín EÚ. Tiež sa analizujú niektoré socioekonomické aspekty. Mali by sme pamätať na to, že v rámci EÚ máme eh, tu bo eh, veľmi veľké finančné prostriedky sú zapojené do, export, do vývozu aj eh, dovozu mm, strelných zbraní asi 700 miliónov eur Myslím si, že preto je to dôležitá otázka pre EÚ. Potrebujeme zvážiť náklady pre podniky aj to, e, že administratívne postupy pre vydávanie licencií, udeľovanie licencií pre zbrel, strelné zbranie, e, tie náklady by mohli byť asi 4 milióny eur za rok a keď e, toto ustanovenie sa príjme, dôjde k väčšiemu porozumeniu a efektívnejším postupom pri vydávaní licencií aj tiež pre colné e, konanie, e, čo by malo zefektívniť náklady. Čo sa týka efektívnych e, postupov, treba tiež definovať rozsah pôsobnosti tohto tejto normy 14. decembra a budeme sa snažiť o dosiahnutie porozumenia a koncenzu. Myslím si, že všetky tri inštitúcie ukázali záujem o túto, o túto otázku. Myslím si, že toto ustanovenie bude prijaté veľmi rýchlo to je e, nádej, e, takto, alebo v to dúfame všetci, ktorí sme do toho zapojení 25. a 26. sa to bude, o tomto bude rozpráva vo výbore a myslím, že hlasovanie sa uskutoční do decembra a to umožní dostať tento text na plenárku v januári. Som vám k dispozícii, ak máte nejaké dodatočné otázky, alebo by ste mi chceli poskytnúť nejaké informácie. So záujmom si ich vypočujem. Ďakujem. Ďakujem. Tieňový spravodajca žiada o slovo. Ďakujem. Nežiadal som o slovo, ale keďže som ho dostal, poprosil by som pána Jakoliniho, po, pochválil by som ho za prácu na tejto záležitosti. Je to citlivá vec, sú tu isté aspekty a v Európskej únii je špecifická situácia v porovnaní napríklad so situáciou v Spojených štátoch amerických. Spomenuli ste, pani Akolino, stretnutia s úradníkmi z Európskej komisie. Neviem, či ste sa skontaktovali aj so zástupcami príslušného priemyselného odvetvia, ktorí môžu mať iný prístup k loveckým zbraniam a, alebo zástupcami tých, ktorí sa venujú športovým zbraniam. Áno, ja som v rámci tejto správy mal nejaké stretnutia, pretože a ja som kedysi súťažil e, ako športový strelec, ešte stále strieľam zo športových zbraní, hoci už nesúťažím. Británia má pravdepodobne najtvrdšie zákony v celej EÚ, asi to všetci viete. V Británii nie je možné použiť, e, dokonca ani vlastniť v Británii je zbraň, ktorú používate na súťaže, strelecké súťaže v iných krajinách to tak nie je. A v Británii dokonca môžete byť aj olimpijský strelec a nemôžete vlastniť takúto zbraň. Aký účinok by toto nové nariadenie mohlo mať? Očakávame, že Európa bude mať rovnaký legislatívny postup ako v Británii, rovnako tvrdý, toto očakávame, alebo chcete, aby sme my zmekčili našu britskú legislatívu a aby sa súťažné zbranie na športovú streľbu mohli e, vlastniť v Británii? Je to skôr otázka na komisiu. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som zástupcom e, oddelenia, ktoré spolupracuje s policiou v DGOM a súčasnil som sa na koncipovaní tohoto nariadenia. Vypočul som si otázky, aj to, čo povedal pán Jakolino k tomuto nariadeniu. Chcel by som vysvetliť, prečo komisia predložila tento návrh nariadenia. Komisia podpísala protokol o strelných zbraniach OSN v mene európskych spoločenstiev. Tento protokol je zmiešaným medzinárodným nástrojom z hľadiska EÚ to znamená, že tie časti, súčasti, ktoré patria pod kompetenciu EÚ, tam musí konať Európska komisia, aby transponovala opatrenia, ktoré sme podpísali v protokole do legislatívy EÚ. Články, ktoré sa však týkajú vnútorného trhu, S týmito sme sa už vysporiadali smernicou vo vnútornom trhu v roku 2008, takže toto už je druhý krok tejto celej legislatívnej iniciatívy, tohto procesu. A aby sme prišli k záveru, čo s protokolom Organizácie spojených národov, právny základ tohto protokolu sú články o obchodnej politike 2 a 7 novej zmluvy o EÚ a v tomto rámci sa spomína aj článok 346 a článok 10 protokolu OSN musí byť v súlade s týmito dvoma spomínanými článkami. EÚ by mala plniť svoje medzinárodné záväzky po podpise protokolu OSN. Ako som povedal, harmonizácia sa vyžaduje v oblasti komerčnej politiky aj spoločnej politiky. Kým si zadefinujeme, o čom je tento návrh, a kým sme si zadefinovali, zadefinovali, o čom bude návrh nariadenia, mali sme veľmi dlhý proces konzultácií. Pán Jakolino pripomenul, že akčný plán, ktorý súvisí so štokholským programom a ďalšie programy e, sú súčasťou tohto celého širšieho postupu. Komisia pripravovala e, tento návrh dlho, vyhodnocovali sme si dopady, konzultovali sme záležitosti s ľuďmi. V roku 2006 a 2007 sme oslovili všetky zainteresované strany, ktoré zastupujú rozličné záujmové skupiny, konkrétne záuj, zastupcovia výrobcov európskych strelných zbraní a streliva pre rôzne účely, ktoré vyrábajú zbranie pre rôzne účely. Mali sme aj dve stretnutia v Bruseli v marci a v júni 2007 s členskými štátmi a súkromnými subjektmi, vrátane mimovládnych organizácií a máme e-mailové konto, kde je možné permanentne konzultovať a pripomienkovať túto iniciatívu. Všetky členské štáty môžu posielať e-maily na toto konto. Dostali sme tam podnety z 19 z 27 štátov EÚ. Čo sa týka konzultačného procesu so súkromnými subjektmi a mimovládkami, e, komisia zabezpečila podobne široký konzultačný rámec. Zoznam zúčastnených strán je v prílohe 2. Hovorí sa tam aj o posudzovaní. Čo ešte zostáva? V tejto časti je aj to, čo hovorilo Združenie výrobcov Business, Business Europe napríklad je jedným z takýchto členov asociácie výrobcov. V rozličných fázach konzultačného procesu sme e, ďalej vykonali vyhodnotenie dopadu a odpovedali sme na rozličné oblasti politiky. Týmto sa komisia snažila naozaj postupovať obozretne a nezasahovať do aktivít zainteresovaných strán, výrobcov zbraní, ale takisto používateľov zbraní. Vedeli sme si predstaviť, že pôjde aj o zjednodušený postup v konkrétnych oblastiach aktivít, napríklad pre športové zbranie alebo zbranie určené na výstavy. Mohli by sme e, totižto vytvoriť istý pas, strelný pas, ktorý by mohli na tieto účely ľudia používať. Bežný export zbraní sa týka rôznych opatrení, napríklad tichého súhlasu na získanie tranzitného povolenia pretože niektoré krajiny vôbec ich nemusí zaujímať povolenie alebo rýchly postup povolenia, takže preto si želáme, aby sa aj tento tichý súhlas s tranzitom zrealizoval. Ak máte ďalšie konkrétne otázky, som pripravený na ne odpovedať. Pán Jakolino. Pán predseda, zareagujem na vašu otázku, čo sa týka rozdielu medzi eh, legislatívou v Británii a vo zvyšku EÚ. Tu by som chcel zdôrazniť eh, to, že Spojené kráľovstvo podpísalo protokol OSN, aj keď ho ešte eh, neratifikovalo. Avšak keby tieto opatrenia mali byť e, schválené, prijaté, tak by to určite malo za následok harmonizovaný, homogénny e, systém udelovania e, povolení a tým by boli viazané všetky členské krajiny. teraz k tomu, čo povedal pán Rinaldi. Priemyselné odvetvie výrobcovia, a to je normálne, vnímajú tento, túto otázku ako veľmi dôležitú. E, tie postupy musia byť čo najmenej byrokratické záujme uľahčiť e, e, prepravu a nie ešte stiažovať celú situáciu ďalšími byrokratickými postupmi. Sú ešte ďalšie odvetvia, ktoré nás zaujímajú, napríklad polovníctvo ale tu vidíme e, jasnú vôľu zrýchliť celý postup, aby za relatívne krátke lehoty bolo možné právne upraviť túto oblasť a zharmonizovať pravidlá, ktoré nevždy sú e, uplatňované. Tu e, sa odvolávam na článok 10 a týka sa to aj kontrol. Netreba totiž to aby naša pozornosť oslabla. Ja som e, pozorne počúval komisiu, samozrejme zohľadníme pripomienky, ktoré tu odzneli. A ešte zopakujem, že e, sme samozrejme pripravení aj v budúcnosti e, spolupracovať s cieľom dopracovať sa k nariadeniu alebo právnej úprave, ktorá dnes ešte neexistuje. Ďakujem pekne, pán Jakolino. Poviem vám to, čo aj e, komisii. My v Británii máme asi najprísnejšie e, právne predpisy a pritom zločiny aj e, v súvislosti so zbraniami rastú aj keď pokiaľ viem, nebolo to s športovými zbraniami teda takéto zbranie neboli použité pri zločinoch. Ak áno, tak je to e, veľmi ojedinelé a sú to vždy e, nezákonne e, držané zbranie. Takže mať legislatívu, ktorá, ktorá podporí eventuálne rozširovanie nelegálnych zbraní, to by naozaj nebolo želané. E, myslíte na to aj vo vzťahu so športovými e, zbraniami, pretože táto legislatíva vplýva aj na našich e, polovníkov. To je skôr taká osobná pripomienka z mojej strany, takže ďakujem pekne, ďakujem aj pánovi Jakolinovi za túto správu. Týmto končí naša schôdza. Zajtra ráno hlasujeme o 9. hodiny, hodine. Ak ja budem predsedom, tak to začne pre presne o 9. Dávam vám to do pozornosti, pretože e, máme všetci veľa práce a ak začneme na čas, všetci nám to, všetkým nám to pomôže. Takže prosím, nezabudnite na hlasovacie karty. Pán Rinaldi, ďakujem pekne pán predseda. E, prosím, upresnite, o čom budeme hlasovať zajtra ráno e, o latinskoamerickej správe a o energetickej stratégii iba o týchto dvoch správach? Alebo, alebo ten štrajk bude mať dopad aj na tieto dve správy? Pán predseda, jednoducho sa bude eh, hlasovať aj o eh, tej prvej správe, ktorú ste spomínali. Ďakujem pekne eh, za vašu účasť a týmto je schôdza ukončená.